Bene, riprendiamo. Príjemné popoludne môžeme opätovne pokračovať v našej práci, hoci nás je málo, pretože zasadajú skupiny, v ktorých sú aj členovia nášho výboru. V každom prípade ale príde podpredseda Bischoff, ale budeme pokračovať, hoci viacerí kolegovia sú na ostatných zasadnutiach. Téma, ktorým sa musíme, témy, ktorým sa musíme venovať, je otázka spoločnej bezpečnostnej obradnej politiky a správa za rok 2018, ako určite viete, náš výbor pravidelne prispieva e, k tejto e, správe od výboru AFED. Je to správa k činnosti Vysokej spolomocníkyne a táto bude zverejnená. Potom tu máme vlastne, k tomuto nadvezuje aj správa, ktorá bola zverejnená s meškaním 18. októbra normálne byla publikovaná v júni, takže je to tak za rok 2018 ako čiastočne za rok 2019. Ehm, čítanie malo byť do, dokončené do konca oktobra, ale výbory EFET, ehm, výbor AFET vytýčil kalendár, ktorý je veľmi prísny a schválenie je nastavené na 4. decembra. Náš kolega Esteban González Pons je spravodajcom k tejto téme 8. Hm, oktobra. Ďakujem pekne za urýchlené spracovanie k tomuto, správy k tomuto návrhu a takisto aj za spracovanie všetkých pozmeňujúcich návrhov v angličtine a španielčine, teda v angličtine a na budúce snáď budem môcť pracovať aj v španielčine. Chcem mu poďakovať za všetku prácu, ktorú vykonala, za eh, maximum, ktoré vykonal vo veľmi krátkom čase. Bene, allora diamo subito, ci sarà poi una riunione straordinaria il 25 di... <clears throat> Takže ideme ešte k tomu, že budeme mať mimoriadne zasadnutie 25. novembra a dávam strovo Estebanovi Gonzálesovi Poncovi, ktorý sa k tomuto vyjadri a potom môžu vystúpiť tieňoví spravodajcovia. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať takisto aj koordinátorom za to, že môžem urobiť eh, prezentáciu popoludní. Dnes do poludnia som eh, musel byť eh, zapojený do zasadnutia výboru Júri, kde sme skúmali E, životopisy a konflikty záujmov nových kandidátov na komisára. Táto správa, ktorú predstavujem dnes, je návrhom stanoviska nášho výberu e, k výročnej správe o implementácii spoločnej politiky, bezpečnostnej obradnej politiky teda, a ktorej sa venuje výbor SEDE. Je to správa, ktorá má 13 e, bodov, to ste to včera. Bohužiaľ, nemohli sme vám to poslať skôr, ale tie E, časové limity hrali proti nám. Aspoň stručne predstavím jej obsah. Prvá vec, ktorú chcem počerknúť, je to, že Európska únia musí mať strategickú autonómiu. <clears throat> Druhým bodom, ktorý spomínam, a priamo to súvisí s tým predchádzajúcim bodom, je to, že takáto vlastná obranná politika musí sa opierať o podporu minimálne polovice alebo väčšej polovice európskej populácie. Takisto je nevyhnutné, aby to malo generálne riaditeľstvo na úrovni Európskej komisie, ktoré bude venované len obrannej politike. A zároveň je dôležité, aby sme v tomto smere nadviazali na predchádzajúce uznesenia výboru AVKO a síce to, že niektoré členské štáty chcú vytvoriť akúsi bezpečnostnú radu v Európskej únie. Nie je to návrh, ktorý by sme odmietli, ale treba ho ďalej rozvíjať. <clears throat> Takisto vítame um, námet vytvorenia Bielej knihy pre bezpečnostnú politiku, ktorá by preskúmala možnosti koordinácie a synchronizácie a zároveň žiadame od vysokej zástupkyne, aby začala pracovať na tejto téme, najmä v kontexte nového viacročného finančného rámca. Radi by sme tu zlepšili parlamentnú kontrolu v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky. Zároveň budeme žiadať, aby sa revidovalo pravidlo jednohlasnosti pri rozhodovaní o témach, ako je napríklad aj umiestňovanie bojových skupín, a zároveň táto požiadavka ehm, vlastne priamo priamo komplikuje nasadzovanie týchto bojových skupín v prípade nečakaných a mimoriadných kríz. Urobil som tu aj odkaz na konferenciu o budúcnosti Európy, pretože som presvedčený, že táto konferencia je to najdôležitejšie, čo sa uskutoční počas tohoto mandátu a tá by sa mala aj vyjadriť k obrannej únii, Rovnako je tu aj zmienka o Brexite a o potrebe toho, že musíme revidovať právny rámec pre trvalú štrukturovanú spoluprácu v obrane, tá síce PESCO, aby sme zapojili aj tretie štáty, ak nechceme vylúčiť Spojené kráľovstvo z nášho budúceho systému obrany. Opäť sa tu potvrdzuje náš záväzok k NATO, záväzok, ktorý je kompatibilný s európskou obranou a obranou Severoatlantickej aliancie a zároveň je tu snaha budovať vlastnú autonómnu kapacitu e, v spravodajstve. Nemala by to byť Európska spravodajská agentúra, ale skôr je to otázka lepšej koordinácie medzi národnými spravodajskými službami, tak treba si uvedomiť, že nechceme vytvoriť európsku CIA, ale chceme vytvoriť to, aby národné spravodajské služby medzi sebou komunikovali. Zahrania to tu aj ďalšie odkazy na Európsku bezpečnostnú agentúru, ktorá by nemala byť odkazaná len na redefiníciu európskeho systému a v neposlednom rade je tu aj výzva, aby sme presnili klauzulu o vzájomnej pomoci a síce je to 42.7 a článok 222 zmluvy ohľadom vzájomnej pomoci a podpory. Ďalšia otázka, ktorá sa týka kompetencií AFKO a výboru SEDE, e. tam je snaha nevymýšľať nič nové, ale skôr len počiarkovať to, čo boli už predchádzajúce uznesenie výboru AFKO v predchádzajúcich rokoch. Očakávam vaše vyjadrenia a vaše pozmenujúce návrhy, ktoré bez pochyby obohatia tento text, ktorý vám dnes ponúkam. No a na záver, pán predseda, dovolte mi ešte povedať vyjadrenie k otázke termínov. Ako veľmi dobre viete, túto správu sme mohli, sme dostali len minulý týždeň. Pracovali sme um, proti času a tak sme mohli pracovať len v anglickom jazyku a v rámci zrýchleného konania. Žiadam ospravedlne za toto, ale toto nebolo v rukách výboru AFKO. Výbor AFKO bol zaviazaný, aby pracoval v rámci takéhoto zrýchleného konania. To, čo sme nechceli robiť, je um, sledovať e, trvanie, e, nechceli sme ísť cestou písania listov, lebo to málo rešpektujú ehm, ostatní kolegovia, ako aj výbor AFKO. Takže vzhľadom na tieto udalosti, termín na predloženie tejto správy, ako už hovoril pán predseda, bol 4. december. A 4. decembra to je deň, keď výbor SEDE bude hlasovať o tejto správe. A teda pokiaľ pozorne sledujeme tento navrhovaný kalendár, tak výbor SEDE schváli správu bez toho, aby si mohol prečítať naše stanovisko. Takže preto žiadam predsedníctvo zmenu kalendáru a aby sme posunuli hlasovanie na 25. novembra, aby sme mali mimoriadne zasadnutie výboru AFKO v Štrasburgu. A takisto, ako hovoril predseda, ehm, a dávam to na vedomie kolegom, a ospravedlňujem sa, že sme e, zvolali takéto mimoriadne zasadnutie výboru, ale v opačnom prípade by naša práca nebola zmysluplná. Som si istý, že pán predseda to má na pamäti, že na tom budeme pamätať pri ďalších 5 rokoch a vybojuje väčší rešpekt pre výbor AFKO od ostatných výborov. Ďakujem pekne. Máte pravdu. Musíme jednoducho rešpektovať všetkých poslancov, všetky výbory a keď je nejaký výbor vedúcim výborom alebo hlavným výborom, to neznamená, že si ostatné výbory, výbory môžu robiť, čo chcú. V opačnom prípade potom napríklad e, my e, budeme žiadať stanovisko k Brexitu alebo budeme žiadať stanovisko ku konferencii o budúcnosti Európy a musíme sa navzájom rešpektovať, pretože ak oni nebudú rešpektovať e, nás, je ťažké pre nás rešpektovať ich. Ja im to poviem. Keď budeme posielať tieto návrhy, tak e, budem žiadať, aby tu bol väčší rešpekt e, pre náš výbor, lebo tento rešpekt je niečo, čo všetky výbory navzájom voči sebe musia mať. Na budúce to môže byť v našich rukách a vždy musíme rešpektovať svoju prácu navzájom. Takisto aj to, že aby to malo byť iba v angličtine, to sa mi nevzdá, nepáči Prečo by sme mali pracovať len v jednom jazyku? Prečo to nemôžeme robiť v španielčine, polštine, taliančine? To sa mi tiež nepáči, ale dobre. Povieme eh, im to a teraz eh, si vypočujeme názory ostatných kolegov. Prvým je eh, podpredseda nášho výboru a zároveň tenevý spravodajca za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj za túto správu, ďakujem aj za vaše stanovisko. Plne ho zdieľam, hoci ehm, by som možno ešte rád načrtol niektoré témy. Ehm, sú to témy, ktoré vážený kolega navrhol, sú veľmi e, zásadné, dôležité a možno by bolo vhodné ešte ich zásadnejšie počerknúť. Um, takže je tu takisto veľmi uh, pozitívne eh, vnímam aj to, čo už hovoril pán predseda, síce to, aby tu bolo mimoriadne zasadnutie výboru v Štrásburgu práve preto, lebo som presvedčený, že ehm, jednoducho nemôžeme eh, prijať to, aby výbor nemohol špecificky k tomuto vystúpiť a aby sme nemohli ovplyvniť legislatívny proces. Niekoľko tém, ktoré, ktoré by som spomenula, možno nájdeme nejaký spôsob, ako eh, predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré nepôjdu proti tejto správe, ale skôr možno lepšie ošetria niektoré otázky alebo niektoré body, ktoré tu sú spomenuté a ktoré sú podľa nášho názoru naozaj mimoriadne eh, dôležité a potrebné. Prvou témou je to, že Myslím si, že stojí za to, aby sme vždy znova a znova e, opakovali ako v každom dokumente, v každom uznesení, v každom stanovisku, aby sme znova a znova zdôrazňovali, že je nevyhnutné opustiť od metódy hlasovania, od jednohlasného hlasovania na rade. To je niečo, čo musíme znova a znova stále a stále pripomínať. Takže v tejto téme je tu všeobecná široká podpora a takisto si myslím, že takisto aj keď sa hovorí o bezpečnostnej obrannej politike, je nevyhnutné opäť túto tému počiarknúť. Ehm, takisto je dôležité počerknúť jednu ďalšiu vec a síce, že je potrebné viac využívať to, čo už predpokladajú európske zmluvy. Napríklad aj v špecifickom vzťahu k tomu, aby sme posilňovali obrannú a bezpečnostnú politiku. Myslím tým napríklad na fakt, že 10 rokov, odkedy sme schválili Lisabonskú zmluvu, tak niektoré články, napríklad článka o solidarite, ktoré je 222. článok zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva, stále ešte neboli nikdy využité. Myslím si, že v tomto smere je dôležité, keď budeme predkladať toto stanovisko, aby sme povedali, že ide o citlivé, delikátne témy a to sú práve otázky, ktoré spadajú do oblasti bezpečnosti a spoločnej obrannej politiky. Dva ďalšie, e, dva, dve ďalšie reakcie. Poprvé som e, presvedčený, že je nevyhnutný posilniť Európsku obrannú agentúru. Nielen tým, že bude mať väčšie e, ekonomické zdroje, ale tým, že bude mať aj väčšiu politickú podporu. A to tak, aby mohla zohrávať účinnejšiu koordinačnú úlohu, tak v rozvoji, ako aj v snahe e, koordinovať všetky tieto prvky, ktoré môžu podporovať a uľahčovať e, našu bezpečnosť a zároveň aj budú zlepšovať e, naše zastúpenie pri budovaní spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Ďalej je tu potreba účinnejšie využívať e, článok 444 zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva, ktorý dáva možnosť riadenia počas krízy skupine členských štátov. To je samozrejme delikátna téma, to neznamená, že ostatné členské štáty sú vylúčené, ale znamená to, že hľadáme účinnejšiu eh, štruktúru riadenia, eh, ale ako dobre vieme, je nevyhnutné, že politická strategická kontrola ehm, v bezpečnostnej a obranej politike musí zostať eh, stále predmetom kolektívneho riadenia a tá a musí byť naďalej predmetom spoločného rozhodovania. Takže už zdá nič ďalšie netreba k tomuto doplniť. Chcem poďakovať spravodajcovi a všetkým vám a zdieľam aj ten návrh spravodajcu, aby sme vytvorili bielu knihu. Bielu knihu, kde ak by bolo možné, by sme mohli hĺbšie preskúmať, podrobnejšie analyzovať, ehm, kde je nevyhnutné mať presnejšie pravidlá um, pri špecifické situácii, a síce kedy je intervencia potrebná, kedy má byť vojenská intervencia a nie len civilná intervencia. Takže mali by tam byť takéto, takéto eh, témy, ktoré mali byť posúdené a zvážené, aby sme sa dokázali vysporiadovať s takýmito situáciami, aby sme dokázali posúdiť um, potrebnosť a, nasa- a teda nevyhnutnosť rôznych typov intervencií. Ďakujem pekne pánovi podpredsedovi Pisapijovi za skupinu Renew Europe, teraz pán eh, čím e, spravodajca skupinu Renew Europe. Ďakujem pekne. Táto správa sa diskutuje v chvíli, ktorá ch charakterizuje kult multilateralizmu, tlačený napríklad Spojenými štátmi. E, potom tu pociťujeme určitú bezmocnosť, e, pokiaľ ide o udalosti v Sýrii, na periférii Európy, na Ukrajine a takisto otázka bezpečnosti e, vo väčšine e, členských krajín NATO, bezmocnosť našich e, šéfov vlád. Takže v každom prípade nie je tu nejaká zdieľaná, zdieľaný pohľad na tieto otázky. Treba zdôrazniť tiež to, že verejná mienka sa prikláňa k, k posilneniu Eh, obrannej a bezpečnostnej politiky EÚ požadujú efektívnejšiu ochranu a my ako ústavnoprávny výbor by sme sa mali pustiť do rozhodovacích mechanizmov, ktoré také, tý, sú takéto politike inherentné. Keď sa pozrieme na eh, ústavnoprávne otázky, E, spojené s tou obranou a bezpečnostnou politikou, tak konštatujeme prekážky, ktoré sa tu spomenuli zo strany autora našej správy a menovite jednomyselnosť, pokiaľ ide o aktivácia e, e, bojových jednotiek, ale tie sú len na výkon úkonov v, exteriéri mimo EÚ na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady e, OSN v zmysle medzinárodného práva a to je <clears throat> e, vlastne doktrína Solana, Solanovská a od roku 2000 a sú tu samozrejme i ďalšie e, prekážky členské krajiny napríklad, ktoré majú rôzne procedúry, postupy. Majú po, postupy veľmi rozmanité, Niektoré e, e, vydávajú viac prostriedkov, niektoré menej a, dá sa e, diskutovať s národnými parlamentami, keď s nimi diskutujeme a príspevok k tomuto všetkému je otázka rozhodovacích právomocí väčšín. To Isté by si mali robiť národné parlamenty na svojej pôde. A je tu rozhodne ešte ďalší element, veľmi dôležitý, a to je, čo sa udeje s Spojeným kráľovstvom, keď vystúpi z EÚ. Vieme, že bez e, neho e, obrana Európy nebude tá istá ako doteraz. Treba nájsť prostriedky potom jednoducho na to, aby sme pokračovali v európskej e, obrane, ale v každom prípade nikdy úplne neodídu, pretože vzhľadom na to, že príjmeme v zmluvách že princíp e, obrany našich, väčšiny našich členských krajín je NATO. V každom prípade je, OSN, je Spojené kráľovstvo v NATO. Bude tu vša, určite iný štatút v rôznych krajín, ktoré sú asociované, pokiaľ ide o operácie Mám na mysli, povedzme, Švečersko, ktoré sa zúčastňuje určitých operácií v rámci tretich, e, e, spolupráce s tretími krajinami. Mierotvorné akcie, ale pre Spojené kráľovstvo budeme musieť nájsť dostatočne pragmatický postup, aby sa e, sme s nimi spolupracovali naďalej. Máme záujem predsa na tom, aby tu nebol rozdiel v porovnaní s tým, čo už máme momentálne. Toľko teda zo pár elementov, ktoré som chcel spomenúť. Myslím si, že sú tu ešte otázky, ktoré by boli predčasné riešiť v tejto chvíli. Počkajme, čo sa udeje eh, po európskych voľbách v budúcej správe. Potrebujeme určite doplnkové informácie na dojasnenie našich zámerov, kým sa pustíme ďalej v našich návrhoch. Ďakujem. Nie sú tu ďalší tieňoví a ďalšie skupiny sa nedožadujú slova. Pýtam sa. Žiadne vstupy. Nech sa páči, Esteban. Grazie. Para agradecer... Dovolte mi poďakovať za všetky vyjadrenia, za všetky komentáre tak od nášho kolegu Pisapiu, eh, ako aj od kolegu Gerensa. Myslím si, že to sú veľmi vecné poznámky. Pokúsime sa to ehm, spraviť tak, aby sme vytvorili spoločné stanovisko, dokument, v ktorom budú všetky naše postoje odzrkadlené a ktorý bude mať podporu všetkých. Je jasné, že toto bude jedna z tých veľkých tém, ktorá sa bude týkať tohto legislatívneho obdobia a som presvedčený, že nemôžeme um, odmietnúť eh, ústavno právnu alebo ústavno, ústavný charakter tejto témy. Je to otázka charakteru výboru SEDE, je to otázka rozpočtového aspektu obrany a bezpečnosti. Je dobré, že to je zverejné výboru SEDE, ale konečné rozhodnutie o tom, či bude mať európsky systém obrany, je rozhodnutie, ktoré je ústavného charakteru, ktoré súvisí aj so suverenitou členských štátov a takisto súvisí aj s projektom jednej Európy, jednej Európy, ktorá je zjednotená. No a práve preto táto úloha, tento dokument musí práve plniť túto úlohu a musí slúžiť tomu, aby výbor AFKO e, neprišiel, alebo nebolo odobraté posledné rozhodnutie o európskom systéme obrany. To bude musieť vždy, by, vždy byť e, ústavné rozhodnutie a v tomto smere e, sa teším na ďalšie príspevky kolegov a na ďalšiu spoluprácu. Na tejto prvej téme alebo prvom stanovisku k téme, ktorá bude veľmi dôležitá počas tohoto obdobia a ktorá musí byť dôležitou témou aj na konferencii o budúcnosti Európy. Pretože konferencia o budúcnosti Európy z pohľadu ústavnoprávneho charakteru si vyžaduje diskusiu o európskej obrane. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Takže Poďme sa pozrieť na program. Pozmeňujúce návrhy 14. november. Nie neskôr ako 17. V angličtine, prosím. Stretnutie tieňových spravodajcov 18. novembra, hlasovanie 25. novembra a v Štrasburgu na mimoriadnom stretnutí a potom bude stretnutie 4. decembra, ale lepšie bude, aby sme hlasovali 25., aby sme dokázali predstaviť text, ktorý si budú môcť kolegovia prečítať na AFETE. V pléne budeme o tejto téme hlasovať v januári alebo vo februári. Toľko teda k tomu. Také by malo byť načasovanie našej práce. Dobre? vamos a informar ah, del we want to, to inform the, the results of the coordinator meeting uh, this morning. Výsledky zo stretnutia koordinátorov neznova, čo bol venovaný ako kontaktná osoba, aby sledoval in, reformu uh, eh, štatutu ombudsmana. Nedokončené, otvorené veci právo na dotaz, pošleme list Rade a komisii v súvislosti s dialogom medzi týmito dvomi inštitúciami, ktoré sa týkajú e, práva na položenie otázky a prieskumu. Urobíme aj návrh stanoviska k vyjadreniu rady z oktobra 2018 poslednému non-paper AFCO misia do Írska Koordinátori sa dohodli, že, sa, že je AFKO dôležité ako príslušný výbor pre článok 50 s koordinátormi politických skupín a preto sa vyšle misia do Írska a Severného Írska. To sme povedali aj na zasadnutí riadiaceho výboru pre Brexit a tlačím to týmto smerom, ale potrebujeme k tomu podporu aj vedúcich skupín. Zajtra v pléne aj pozajtra navrhnem stretnutia medzi koordinátormi a vedúcimi skupín, aby sa dozvedeli naše stanovisko, pokiaľ ide o túto cestu do Severného Írska. 20. výskumný program, ako ho navrhli politické strany, sa schválil. Potom sme hovorili o našom pracovnom pláne, ale sú tu ešte nejaké dve, tri veci, kde sa musíme ešte viac radiť a na budúce navrhneme plán práce AFKA. ed è entrata anche guy verhofstadt allora passiamo all'altro punto che è il recesso del regno unito dall'unione ďalší bod odchod UK z e na mimoriadnom stretnutí výboru AFCO v oktobri sme si vypočuli správu od hlavného vyjednávača Európskej únie, pána Barniera, o tom, ako dopadli rokovania 17. oktobra. Tie najvýznamnejšie zmeny ktoré sa týkajú vyrokovanej dohody sa týkajú Severného Írska a Írska, takisto aj zmeny obchodnej politiky, ktoré odzrkadľujú významnú zmenu v prístupe Severného eh, Spojeného kráľovstva a takisto aj otázku budúcich vzťahov s Európskou úniou. Eh, závery týchto vzťahov, takisto aj zmeny rokovania boli eh, zohľadnené na záveroch rady, ktoré prebehli 18. oktobra a tie boli odkomunikované rade. Máme tu jeden text, ktorý vyjadruje spoločnú zhodu a hlav štátov. A potom um, predseda parlamentu oznámil um, ďalšie rokovanie na konferencii predsedov, ktoré by malo byť zvolané práve na diskusiu o ďalších procedurálnych krokoch, ktoré by mali e, presnejšie upraviť e, zapojenie jednotlivých relevantných parlamentných výborov. Sekretariát odoslal všetky potrebné dokumenty výboru AVKO elektronicky. Prirodzene kompetentný výbor pre schvalovanie tohoto procesu je náš výbor. Ostatné výbory, ktoré boli e, zapojené, ako v poradnej úlohe sú nasledujúce TRAN, PETI, LIBE, JURI, INTA, IMCO, ENVI, EMP a AFET a všetky mali čas preto, aby sa k tomuto vystúpili, pretože ehm, v tomto smere je dôležité eh, najmä si počuť eh, názor AFETu. 21. oktobra koordinátori AFKO potvrdili, eh, ako už aj bolo prijaté na rozhodnutí konferencie predsedov, výbor AFKO odoslal na preskúmanie túto dohodu. Zatiaľ neboli prijaté žiadne formálne kroky v tomto smere a práve preto treba si uvedomiť, že Spojené kráľovstvo ešte zatiaľ stále neukončilo svoj proces ratifikácie, takže my sme konali rýchlo, ale nemôžeme e, posunúť, alebo nemôžeme urobiť ďalší krok bez toho, aby skôr nebola táto téma uzatvorená na strane vlády a parlamentu Spojeného kráľovstva. A od tohoto momentu vlastne tento návrh pôjde na podpis do, e, do stolnej komory do Buckinghamského palácu. Až keď bude podpísaný v Buckinghamskom paláci, potom môžeme začať konať. Dovtedy už nemôžeme urobiť nič ďalšie. Viete dobre, e, čo spôsobilo toto meškanie, veľmi dobre e, vieme aj, čo bolo v pozadí. Teraz musíme čakať, čo sa udeje v budúcnosti. Čo sa týka kalendáru, tak treba len pripomenúť, že parlament Spojeného kráľovstva schválil tento návrh, aby sa uskutočnili voľby 12. decembra. Ehm, parlament Spojeného kráľovstva bol rozpustený 6. novembra. Kráľovským dekretom zo 7. novembra vlastne sa parlament opätovne zasadne až 17. decembra v novom zložení. Takže teraz nie je žiaden kalendár pre následné kroky po voľbách, ktoré sa týkajú um, budúcich vzťahov. Nová vláda rozhodne o tom, akým spôsobom bude konať pri ratifikácii e, z dohody o vystúpení ešte pred 31. januárom, keďže ide o nové parlamentné obdobie, tak vláda bude žiadať, aby parlament schválil e, zákon o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie a tento návrh zákona bude musieť byť nanovo predstavený do snemovne, čo bude znamenať, že bude musieť pred všetkými čítaniami a takýmto spôsobom vlastne um, treba povedať, že všetky predchádzajúce čítania a všetky predchádzajúce rozhodnutia sú neplatné. aká je úloha Európskeho parlamentu a výboru AFKO, majúc na vedomí hore uvedené, hore uvedené rozhodnutie. AFKO by malo podrobne preskúmať túto dohodu bez toho, aby prijalo a schválilo formálne závery. A to skôr ako Spojené kráľovstvo dokončí ratifikačný proces. Európsky parlament a AFKO my konkrétne budeme musieť podrobne preskúmať tento text a posúdiť ehm, jeho dopady v priebehu nadchádzajúceho obdobia, budúceho roka a posúdiť, aké dopady bude mať. Táto, eh, a, a, a, táto kontrolná alebo skúmajúca aktivita bude našou úlohou počas najbližších týždňov a mala by byť zameraná, mala by byť hlavným zámerom na stretnutiach našeho výboru. A v rámci tohto kontextu eh, sa uskutoční stretnutie BSG, eh, sa uskutočilo dnes BSG, ktorého, ktoré, za, ktoré zahrňalo aj zástupcov kompetentných a relevantných výborov. Zástupcovia výboru AVKO boli informovaní a pozvaní, aby mohli vystúpiť aj preto sme začali dnes neskôr so zaznutím výboru. No a <coughs> po tomto krátkom vysvetlení dávam by teraz slovo koordinátorom a potom koordinátorovi Brexit Steering Group, Gijovi Ferhovštatovi, aby mohol vysvetliť tento bod. Začneme to najprv koordinátormi, až potom závery povie Gij. Takže Danuta. Začala by som tým, že poviem, že väčšina z nás nedávno trávila veľa času nad tým, či sa Brexit dá vôbec realizovať. A keď sa zamyslím nad tým, že prečo nie, lebo je to skutočne bezprecedentný proces, kde veľká moderná ekonomika s globálnym významom po 45 rokoch súžitia v oblasti s preferenčnými obchodnými podmienkami a najväčším vnútorným trhom sa rozhodne úplne odísť z toho a je to nie, nie dobrá situácia, nová situácia aj politicky náročná. Myslím si, že dnes, keď sa zamyslíme nad tým, kde sa nachádzame pri Brexite, tak vidíme, že nič sa nedieje, ale sú tu tie dve veci, o ktorých si už hovoril. Jedna vec je, že Dolná snemovňa ako aj Európska rada rozšírili Brexit do konca januára. A druhá dôležitá vec, alebo fakt dneška je ten 12. december, keď budú voľby v Británii a budú si vyberať medzi politickými stranami a ten výsledok bude pravdepodobne buď odchod z EÚ na základe dílu Borisa Johnsona, ak získa tú väčšinu jeho strana, alebo nová vláda. A tu si myslím, že by sme si mali uvedomiť, že to vytvára možnosť aj nového referenda ale to nemôžeme vylúčiť a to je asi pre nás ten najpravdopodobnejší výsledok, že bude naj, nový parlament, ktorý umožní záväzné rozhodnutia. Takže po 12. decembri budeme znovu tam, ako keby sme nikdy nikam neodišli, lebo budú znovu zaseknutí tak ako teraz. Pravdepodobne uvidíme aj v médiách informácie o ekonomickej situácii a minulý týždeň už boli strašidelné informácie o tom, ako sa nedarí britskej ekonomike, ale aj v Európe je veľa faktorov, ktoré naznačujú recesiu. A ja si myslím, že to, či budeme mať alebo nebudeme mať, súvisí s Brexitom a vývojom v tej súvislosti. A okrem toho mám ešte aj niekoľko ďalších poznámok, ktoré súvisia s Brexitom. V prvom rade máme tu tento meký záväzok súčasného premiéra Johnsona, že ak získa väčšinu po voľbách v decembri, bude pokračovať s týmto interným aktom zákona o vystúpení. Je to postup, ktorý bol prerušený po druhom čítaní a hovorí, že sa to vráti do programu, že e, to, že to voľby nezastavia. Ale našim problémom je aj to, že aj novely, zmeny a doplnenia tohto zákona o odchode britskom parlamente je možné, že tieto zmeny a doplnky pôjdu tak ďaleko, že naša zmluva a jej protokoly budú pre nás nepriateľné, lebo to budú zmeny, ktoré povedzme rada nebude ochotná akceptovať, pretože podmienkou EÚ je, že sa tá dohoda neotvorí. Je tu stále teda toto riziko, ako aj to riziko, Pozerám sa samozrejme na Richarda, že pred Vianocami sa to veľa neudeje, takže všetky povolebné činnosti začnú prebiehať len v januári a potom hrozí, že nebude dosť času na finalizáciu a ratifikáciu. A medzi tým, milí kolegovia, ako viete, v Európskom parlamente máme plne, plnohodnotnú britskú delegáciu v, re, tá vrátanie našich pestrofarebných priateľov z brexitovej strany. Potom máme druhý list dezignovanej komisárky, ktorý zaslala premiérovi Johnsonovi a vyzvala ho, aby vymenoval kandidáta na mm, komisára. Zatiaľ odpoveď neprišla. A potom je tu ad hoc účasť rôznej úrovne e, britskej administratívy v Rade k o fungovaní únie a po, do tom čase, kým tu UK je, očakávame s nimi loajálnu spoluprácu, lebo to je, myslím si, e, to, čo znamená predlženie. Takže aj toto je taká ťažká situácia. Nebudem spomínať naše e, podmienky pre zosúladený postup, ale chcem povedať, že je dôležité, že znovu sme počuli nedávno také úniky, informácií, ako aj komentáre, že že by sa UK odklonilo od európskej legislatívy na druhý deň po odchode. Počuli sme, že ministerstvo financí pripravuje dereguláciu finančného sektora. Takže to sú veci, o ktorých hovoril Michel Barnier nedávno. Takže tie opatrenia o rovnakých podmienkach budú zohrávať dôležitú úlohu a zdá sa, že to bude aj naozajstný problém, lebo je tu tá snaha o dereguláciu a odklon od európskeho práva. Toľko za mojej strany. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nož dobré, mali sme možnosť vymeniť si názory v takom prvom hodnotení s pánom Barnierom, keď nám prišiel predstaviť tú dohodu, ktorú dosiahol. Dohodu, ktorá mala zásadné zmeny v porovnaní so svojou predchádzajúcou verziou. A takáto dohoda najprv musí prejsť dolnou snemovňou britského parlamentu, ale premiér sa rozhodol, že namiesto toho, aby dokončil schvalovanie, zvolá voľby a to je tá fáza, v ktorej sa nachádzame teraz. Je evidentné, že toto rozhodnutie je v rukách britského ľudu, aby cez svojich zástupcov v snemovni prijali rozhodnutie, ktoré sa bude týkať tejto dohody, alebo ktoré teda rozhodne o tejto dohode a my ako skupina nemôžeme rozhodovať za Britov akým spôsobom sa majú správať. Či majú svojim hlasovaním nejakým spôsobom sa vyjadrovať tejto dohode, alebo či majú podporovať politické sily, ktoré obhajujú túto dohodu, to je jedna politická strana, konzervatívci, alebo či majú hlasovať proti. Pravda je taká, že keď analizujeme tú aktuálnu verziu tejto dohody, je jasné, že sú tu aj iné politické sily, konkrétne napríklad lejbristi, ktorí patria do mojej skupiny, ktorí tvrdia, že je možné dosiahnuť lepšiu dohodu. Tak pre Spojené kráľovstvo, ako aj pre zvyšok Európskej únie, lepšiu v tom zmysle, že sme mali možnosť vidieť na stretnutí s pánom Barnierom napríklad aj to, že klauzula, ktorá upravuje zachovávanie spoločných štandardov v oblasti sociálnych práv a environmentálnych práv, že tá by bola zakotvená aj právnym spôsobom a že tá by bola pripojená do politickej deklarácie. Lejbristi obhajovali to, aby Spojené kráľovstvo v prípade teda odchodu bolo s nami aj v colnej únii, aj v jednotnom trhu. To samozrejme by bolo pozitívne pre zvyšok únie, bolo by to menej eh, rušivé eh, tak aby sa vlastne nestali hneď treťou krajinou, s ktorou bude musieť uzatvárať obchodné dohody. A takisto lejbristická strana tvrdí, že je dôležité a správne dať hlas britským občanom, aby sa mohli vyjadriť k tomu, či preferujú nejakú dohodu tohoto charakteru, alebo eh, aj zostanie, alebo teda nevystúpenie z Európskeho spoločenstva. Všetkým týmto chcem povedať to, že politické scenáre v Spojenom kráľovstve sú pomerne, kráľovstve sú pomerne otvorené a z pohľadu Európskej únie musíme poskytnúť dostatočný čas na to, aby tieto neznáme boli už známymi, aby sa vyplnili v tejto rovnici, keď prebehnú voľby a samozrejme je dôležité, aby v prípade teda, že bude musieť prebehnúť a referendum, prebehlo referendum, ktoré schváli túto dohodu, alebo uh, alebo ehm, iným spôsobom prebehne takáto ratifikácia. Vyjadrovali sa k tomu e, dôležití politickí lídry, vrátane prezidenta Macrona, ktorí sú presvedčení, že je lepšie čo najviac urýchliť tento proces odchodu, pretože je pravda, že Brexit je veľkou stratou času a energie pre všetky inštitúcie. Samozrejme, že nás to rozptiluje a nemôžeme sa venovať niektorým dôležitým témam, ako je boj proti klimatickým zmenám, úloha Ruska, úloha Spojených štátov, pozícia Číny. Ale e, hovoriac to všetko, zároveň treba priznať aj to, že odchod Spojeného kráľovstva je objektívne faktorom veľkého oslabenia Európskej únie, keď hovoríme geograficky, demograficky, ekonomicky a politicky. A práve preto som presvedčený, že v tomto prípade tie tlaky nie sú rozhodne správne a naša pozícia ako pozícia Európskeho parlamentu by mala byť taká, že ehm, budeme pripravení, budeme čakať, aby Spojené kráľovstvo prijalo k tomuto konečné rozhodnutie a od tohto momentu či už pre, eh, pre, pre, sa schváli dohoda alebo zlepšená verzia dohody, musí prejsť našim parlamentom a mali by sme sa k tomuto vyjadriť, a aby sme prijali rozhodnutie o zotrvaní alebo zostati v Európskej únii, ale pevne verím, že v konečnom dôsledku to bude suverénne rozhodnutie britských občanov. Gracias, eh, Durand. Oui, monsieur le président, très rapidement, puisque sur ce dossier-là... Veľmi stručne, Hm, hm, hm. my máme v rámci skupiny Renew k tomuto jeden silný hlas a ten sa vyjadrí o chvíľu, to je Guy Verhofstadt. Ale aj tak dve krátke poznámky. Prvá, vždy to opakujem, ale zopakujem to aj dnes, aby e, to všetci počuli. E, veľa e, rozmýšľame, myslíme na tých a podporujeme tých, ktorí sa vo Británii snažia bojovať proti klamstvám. Podporujeme ich a ja chcem, aby Íri, Škóti, e, Britovia vedeli, že je tu solidarita z našej strany v, tej, v tom boji, aby sa pokúsili zostať v rámci EÚ, pretože my si myslíme, že miesto Veľkej Británie je po našom boku, podobne ako u Írska. My si želáme, aby sa to tak udialo a ešte potom jedno slovíčko, ktoré hovorím zo srdca a hovorím za mnohých. Chcem vyjadriť našu podporu, čo najsilnejšiu. Chcem Dominikovi odpovedať, že tu nejde o to, o zrýchlenie procesu. Myslím si, že prezident Macron, ako my všetci si želá, aby zostalo Veľká Británia v EÚ. Treba len vyvíjať tlak. A náš tlak kolektívny sa vyplatil, pretože E, sme sa dostali k voľbám, ktoré sme, sú jedným z tých aspektov, ktoré sme žiadali. Takže pokročili sme. Treba vyvážiť veci a myslím si, že pán Johnson e, veľmi e, má problém pochopiť mieru milovný dialog. Niekedy treba aplikovať proste silu. To sú tie rozdiely, ale v zásade v princípe súhlasíme a lot uh, has been said and I, I, I fully... to toho už veľa a podporujem to, čo povedali kolegovia. Aj my, zelení, si želáme, tak ako liberáli, aby úkaz zostalo v EÚ. Chcel by som povedať niekoľko technických poznámok. Jedna sa týka toho, že Brexit sme odložili na neskôr, a máme dohodu o vystúpení, ktorá je stále na stole. Je tam ten konečný dátum eh, prechodného obdobia, ktoré sa nikdy nezmenilo. To znamená, že čím viac posúvame nadobudnutie platnosti a eh, účinnosti, tým kratšie je prechodné obdobie. Prechodné obdobie nám malo pomôcť, ak by Brexit nastal, vyjednať budúce vzťahy a vidíme, aké ťažké to bolo pre nás doteraz vyjedna, vyjednať odchod. Tak si predstavme, ja neviem, vyjednávanie komplexnej dohody, obchode a podobne. Asi o rok, keď už na, s Kanadou nám to trvalo 9 rokov si to vyjednať. A myslím si, že to vôbec nedáva zmysel. A ak sa nám vôbec niekedy podarí dohodnúť E, nejaký mierumilovný odchod, tak potom budeme znovu zatlačení do veľmi hustého programu a budeme musieť neustále ďalej predlž- predlžovať, tak podľa mňa to nemá žiaden zmysel. Potom aj tá situácia s britským komisárom, to, čo počujem od kolegov z ktorej strany, tak Boris Johnson vôbec nechce niekoho vymenovať Neviem, či sa zmenil názor na to, ale myslím si, že my ako výrob AFKO sa musíme zamyslieť aj nad právnymi dôsledkami toho, že by sme zvolili nakoniec neúplnú Európsku komisiu. A tam sú tiež určité nedostatky alebo záľudné miesta. Potom tá otázka, či sa dá dohoda o vystúpení dá znovu otvoriť. Otvorili sme ju kvôli Johnsonovi a keď bude nová vláda v UK, tak je možné, že budú nové zmeny v tejto dohode. A ja si myslím, že ak získame lepší výsledok pre európskych občanov, všetkých európskych občanov, ktorí žijú v Európe, teda na pevninskej Európe, tak máme spraviť to, čo je najlepšie v záujme všetkých našich občanov. A nakoniec chcem ešte povedať, že skutočne to riskantné územie je, príde, keď budeme musieť prijať viacročný finančný rámec pretože ak je úka súčasťou rozhodovania o ďalšom sedemročnom rozpočte, to znamená, že sa UK zavezuje, že bude platiť do tohto ďalšieho finančného rámca, do tohto ďalšieho rozpočtu. Ďakujem, pán Freund. A za ID tu koordinátor nie, teraz pán Buržoa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne je to proces, kde musíme počkať na výsledok demokratických procesov v Británii. Uvidíme, ako dopadnú voľby. Vidím tu tri možné scenáre. A síce, že UK nakoniec zostane v EÚ. To by bolo to najlepšie, samozrejme ale to nemôžeme stále vylúčiť túto možnosť. Už sa tak veľa to stalo v brexitovej ságe, že musíme byť pripravení na každý možný scenár. Druhá možnosť je, že ten deal, ktorý sa uzavrel, sa začne vykonávať. Je to aj deal, ktorý odpovedá na všetky dôležité e, línie, ktoré nastavila EÚ, pokiaľ ide o integritu vnútorného trhu, až po dohodu z Dobrého piatka až po práva občanov v riadiacej skupine pre Brexit pod vedením Giverfostata sa hovorilo, že sa musíme pripraviť na e, dobré riešenie práv občanov a pokiaľ ide o mňa, a tu sa pridávam tom, čo tu už zaznelo, musíme sa pripraviť aj na budúce relácie. Ten termín je veľmi krátky. Je to rok 2000. Predsa s Kanadou sme potrebovali roky, rokuce, kým sme vyjednali dohodu a máme tam otázku rôznych tarifov, nejak, neviem, normy pre výrobky a podobne a podobne. Takže dúfajme, že sa UK veľmi neodkloní od toho, čo máme. A teraz po tretie, mohla by tam byť väčšina, ktorá by chcela nejaký ďalší, ďalšiu zmluvu plus zmluva, napríklad e, spolupráca v horizonte 2020, spolupráca vo výskume, vysoké školy, Erasmus, že aj tieto vzťahy by zostali nezmenené, ale záleží samozrejme na tom, že či sa chcú Briti zúčastňovať európskych programov. A tretia hypotéza je potom, že nedojde k žiadnej dohode, čo je bol ten najhorší scenár, teda tvrdý Brexit, kde by sa obchodovalo podľa pravidiel VTO, čo by bola tragédia pre obchodné vzťahy a aj na to musí byť EÚ pripravená. Čiže musíme byť pripravení na situáciu deal a no deal a musíme mať obchodné dohody, ktoré budú vytvárať čo najmenej prekážok pre veľmi dôležité obchodné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a kontinentom. Musíme byť na to dobre pripravení a musíme počkať na výsledok demokratických procesov v UK. Thank you very much. Mrs. Anderson, you have the floor. Teraz pani Anderson. Thank you, thank you, Chair. And I was just reflect... Ďakujem. Danuta hovorila o seba poškodzovaní. O tom som veľa počula, ale je to aj spôsobovanie škody, poškodenia, procesu, mierového procesu a chcem povedať, že oceňujeme úsilie, ktoré vyvíjate na to, aby ste vytvorili čo najprávnejšiu situáciu pri hraniciach v Írsku, pretože ľudia, čo žijú v tomto prostredí, sa veľmi oba, obávajú e, vzťahov na ich život – sú susa, ktorá sa stretla a chcela pomôcť so svojím manželom, svojim manželovi v USA a ako írska občianska by mala môcť e, spo- e, dať záruky svojmu manželovi. Which is further from the truth for, many of us. So the issue of Irish citizens in Ako som povedala, tá vaša misia je dôležitá a potrebujeme vyriešiť aj situáciu obyvateľov Severného Írska, tak, aby sme nevytvorili podmienky, ktoré nie sú v súlade s uzavretými dohodami. A britská vláda postupuje tak, že to vyvoláva naše obavy. Už sme hovorili s Michelom Barnierom, skupinou 50 pokiaľ ide o výklad vnútroštátnej implementujúcej e, legislatívy, ktorú dohoda z Dobra piatku vytvára a ide o práva a povinnosti, ktorú vytvára táto dohoda a ako sa to aj vyklada podľa medzinárodného práva. Takže ak máme vnútroštátne právo, ktoré neodôvodňuje nedodržiavanie medzinárodných povinností, tak to je práve oblasť činnosti výboru AFKO, lebo povinnosti britskej vlády obsahujú povinnosť priamého účinku a spomenutá dohoda rieši aj riešenie, mechanizmu riešenia sporov, aby bola zabezpečené dodržiavanie. Ak máme britskú vládu, a, vytvár, a má dohodu o vystúpení, kde je vnútroštátne právo nie v súlade s e, medzinárodným právom, tak to vyvoláva určite oblasť, ktorá spadá po, túto, po tento výbor, lebo sa týka e, práv občanov. A spomínali ste úniky informácií, pokiaľ ide o úmysly britského e, establishmentu a prečo odstránili tieto podmienky, rovnaké podmienky z dohody o výstupu. A už sme hovorili o mnohých oblastiach, ale nás veľmi znepokojujú aj sociálne práva, práva pracovníkov, robotníkov, práva na čiastočný úvezok, práva na platenú dovolenku a myslíme si, že sa odstrania rovnaké podmienky a v Severnom Írsku bude mať potom inú normu, napríklad ochrane životného prostredia a na juhu Írska budú iné normy a potom je tu tá otázka dvoch rôznych právnych systémov. Možnosť e, obrátiť sa na Európsky súd, ktorý bude mať e, juh ostrova, ale sever nie. A potom sa my musíme obrátiť na britské e, súdy. A čo má teraz pre prednosť? Je to medzinárodný záväzok súdny dvor alebo náš najvyšší súd? A my na severe musíme naozaj ich vedieť, kde sú naše práva chránené, čo môžeme a čo nemôžeme, či budeme mať prístup k výkonu našich práv, keď bývame na severe, tak ako to dohodla britská vláda a ako to zaznelo v správe v decembra minulej správe. Pokiaľ ide o prezidenta Macrona a jeho postoj, tak musím povedať, že on je ten člen rady, ktorý žiada riešenie problému a keď sa pri premiérovi a povedal, že je riešenie Brexitu a to je demokraticky potvrdené stanovisko v dohode z Dobrého piatku a to je jednota britského ostrova a o tom ale musia rozhodnúť Íry a v tom má pravdu, ale nezabudnime na to, že je mnoho príprav na ústavnú zmenu ktorá musí nastať v Írsku, tak aby aj obyvatelia Severného Írska, ktorí, boli, ktorí sú občanmi EÚ, mali zabezpečené dodržiavanie svojich práv. Ešte pán Silva Verera, sú tu ešte ďalší poslanci, áno, Korbet? Takže Silvia, pardon, Šuc, dobre. Ďakujem. Máme. Máme tu teraz e, ďalšie odročenie Brexitu, voľby v Spojenom kráľovstve. A až potom budeme vedieť, či zmluva o vystúpení bude potvrdená. Ak tu budú podmenené pozmenujúce návrhy, rôzne návrhy e, zmluvy o vystúpení, alebo v končnom dôsledku referendum. Takže pre Európsky parlament to nie je ten správny moment na diskusiu o obsahu zmluvy o vystúpení, to už bolo odkázané nám a politický postoj môže byť len takej povahy, že budeme čakať a uvidí sa. Môžeme pokračovať s prípravou našich e, núdzových záložných plánov. Vieme, že bude e, e, že môže byť potrebné ich využiť a takisto prípravné opatrenia, najmä aby sme zaručili práva občanov a Guy Verhofstadt nám povie určite o práci, ktorú v tomto ohľade realizujeme. Danuta Hubner povedala zaujímavú vec, prečo Brexit je taký zložitý, mám na to trošku iný názor. Podľa mňa Brexit je taký zložitý práve preto, že eh, ilúzie, ktoré sa poskytovali cez kampane o refer, refer, eh, referende, boli nesplniteľné. Ten dojem, že všetko bude jednoduché, a zostane pri starom nezmenené. No, je tu ten, tá idea, že sa ujmu znova kontroly nad e, pravidlami, ale súčasne e, by chceli aj toto, aj e, otvorené hranice, to je samé o sebe si odporuje. Nemôžete mať predsa ambicioznú dohodu o voľnom obchode s nulovými clami, s nulovými kvótami, množstvo rôznych e, nulových sadzieb a pritom neposkytnúť rovnaké podmienky s cieľom e, chrániť naše spoločné štandardy a integritu spoločného trhu. Nemôžete povedať, že chcete mať kontrolu e, hraníc a zastaviť, zastaviť migrantov bez obhajenia práv e, občanov, zabezpečenia práv, ďalej zdravotnícke služby, ako keby ste nemali určité finančné záväzky z EÚ. Takže skutočný problém je ten, všetky tieto sľuby a ilúzie nemôžu byť plnené. A dôvod, prečo teraz máme novú verziu zmluvy o vystúpení je ten, je ten, že premiér Johnson prijal to, čo tvrdili konzervatívci švedtým, že niečo, čo by žiaden premiér predtým neakceptoval. Hraničné kontroly Severné Isko, a Severné e, Isko. Um, VAT rules will still be. Pravidla o DPH budú stále vykonávané v Severnom Írsku a jediný dôvod, prečo zmluva o vystúpení bola možná, že bol dôvod, že britská vláda akceptovala, že sľuby realizované v kampani o referende jednoducho sa nedajú plniť. Ale to je ich problém. O tom budú musieť teraz diskutovať v predvolebnej kampani. Náš postoj v tomto ohľade E, bude len ten, že vyčkáme a uvidíme a vrátime sa k diskusiám. Ak bude teda e, schválený až v parlamente. Teraz pán Korbet. Ďakujem. Osobne si myslím, že Danuta a Pedro sa e, nemýlili v ich analýze. Nie sú to body, ktoré by si odporovali. A to práve dokazuje, aký zložitý je ten proces. Ak sa mám vrátiť vašej otázke o časových e, lehotách, ak máme čakať na výsledok v Spojenom kráľovstve, toto všetko závisí od výsledku volieb. V najkračom možnom termíne, a teda prípade, že konzervatívci e, získajú jasnú väčšinu kresiel v britskom parlamente a budú môcť e, pokračovať rýchlo v zmluve o vystúpení, hoci aj musia začať od nuly. To v praxi by znamenalo, že v januári britský parlament sa bude tým zaoberať a v decembri to bude ťažké, pretože voľby sú 12. spočítanie, pôjde 13. 14. nový parlament sa stretne týždeň potom musia eh, vybrať eh, funkcie, kráľovna vystúpi, musí pribrať prísaha. Eh, nedá sa to stihnúť do prestávky vianočnej. I, aj pri tejto e, hypotéze myslím si, že nie je nepravdepodobná. By bolo veľmi zložité pre Európsky parlament reagovať e, tri čítanie v rôznych snemovniach, vráti sa to z hornej do dolnej a tak ďalej. E, a potom ako Európsky parlament môžeme začať až potom, to, ten čas sa veľmi uh, scvrkne. Ďalší scenár je však ten, že konzervatívci e, nezískajú väčšinu kresiel v britskom parlamente. Ak všetky opozičné strany, Pedro naznačil e, pozlaciť pozíciu libristov, každá opozičná strana v britskom parlamente, lejbristi, liberáli, zelení, škot, škotskí a voľskí nacionalisti, chcú ďalšie referendum o Brexite. Toto je oprávnené z dôvodov, ktoré Pedro naznačil. Je čas naznačiť e, čosi iné než to e, iné, čo sa im prislúbilo pán Faráž a iný, samotný Joris Johnson v, tom, v tej kampani E, e, pred 3,5 rokmi sľubovali, takže treba sa oprávnene vrátiť e, k verejnosti. Jedna opozičná strana, liberistická, by chcela znovu rokovať o, tom, o tej dohode ešte predtým, než sa pôjde k, k referendu, aby sa vytvoril deal, dohoda, ktorý bude bližší k Európskej únie než ten, než tá dohoda, ktorú zamýšľal Boris Johnson. A toto by neznamenalo znovu otváranie rokovanie o zmluve vystúpení. Ide skôr o budúce, hlavne o budúci rámec, politické vyhlásenie, kde sa hovorí, že zostaneme v colnej únii spolu s e, jednotným trhom, že nepoškodíme e, dohodu z Veľkého piatku, keď toto referendum potom bude dávať výber medzi Brexitom, ktorý je menej škodlivý než to, čo je teraz na stole, alebo zostať v Európskej únii. Ale aj remain, zostať, bude stále opciou. Ak sa pozriete na verejnú mienku v Británii, je, je dosť dobrá šanca, že by Briti e, rokovali, e, teda hlasovali e, za, za ostanie v EU. Ale určite potrebujeme rozšírenie na, na to referendum a, a pán prezident Macron si to uvedomuje, že bude potrebné ďalšie rozšírenie je tu prechodné obdobie, ak tak sa táto doložka nezmení, ale je to, vlastne stojí to za to. A niekto z vás tu povedal, že je to veľa času a energie pre Európsku úniu. Jasné, stálo nás to veľa úsilia, ale v tomto štádiu to od nás nevyžaduje veľa, oveľa viac času. Nemusíte investovať vy čas. Nebráni to EÚ aby sme sa venovali ďalším veciam, ktoré treba robiť dokonca aj VFR, ktorý e, ešte potrebuje veľa času na dohodu. Nemalo by vás to roz, e, vyrušovať. Dajte nám možnosť, aby sme to my si spracovali a zvládli, ak tu nebude e, lojálna spolupráca od Johnsona. Dá sa pracovať aj bez toho, že nenominuje komisára. To je ich problém právne sú spôsoby, kde Európska únia môže takúto situáciu zvládnuť, ak je to potrebné. Stojí to za to dať Spojenému kráľovstvu možnosť demokraticky si vyriešiť vnútorné procesy, akýkoľvek bude výsledok. Toto je môj apel smerom na vás. Na záver chcem sa ospravedlniť. Musím sa zúčastniť volieb v ďalšom e, výbore v tejto budove o, o 6 minút, takže o 2 minúty budem, bohužiaľ, ospravedlňujem sa, musieť o, odísť. Teraz pán Scholz. Thank you, chair. Uh, a lot has been said. Ďakujem, už sa tu povedalo mnohé a súhlasím s mnohými kolegami. Pravdepodobne nie je našou uh, úlohou posudzovať, čo sa deje v interných diskusiách v danej spoločnosti v Spojenom kráľovstve, ale máme E, tu dva, dva dátumy, 12. december, samozrejme s veľkým záujmom to každý bude e, sledovať výsledok volieb. Rôzne politické skupiny budú, to budú posudzovať rôznym optikou za alebo proti tej či e, tá či ona strana v Spojenom kráľovstve sa snaží zvíťaziť napriek rôznemu politickému charakteru všetky ostatné strany majú otázku Brexitu a potom je tu 31. január ako druhý dátum. Veľká skupina e, pre Brexit bude diskutovať o otázkach práv občanov a pre nás to znamená, že áno, 100% riešenie pokiaľ ide o práva občanov, musí byť cieľom, hlavnou teda témou pre Európsky parlament. To sa týka uh, uh, 27. Európsku aj Borisa spolu s Britániou. To som chcel e, zdôrazniť. A druhá otázka, pretože diskutujeme aj o budúcnosti Európy. Uh, máme konferenciu na budúce dva roky o budúcnosti Európy, mali by sme to prepojiť. Každý sa e, e, si kladie otázku, prečo bol výsledok referenda e, také, aké boli. Nie je to len kvôli fake news a ilúziám. Boli tu veľmi konkrétne formy sklamania, ako Európska únia realizuje svoje politiky vo všetkých oblastiach a každý občan usudzuje, aká je pridaná hodnota pre mňa, že som členom EÚ. A už teraz by sme mali klásť otázku. Richard, ty ste veľmi optimistickí pre budúcnosť, ale to znamená, mali by sme aj tak začať prácu a klásť si otázku, kde treba veci zlepšiť, fungovanie EÚ ústavnoprávne, inštitucionálne, ale aj pokiaľ ide o obsahy politík, ktoré vytvárame. Grécky občania budú e, súdiť inak e, než nemeckí kolego, e, občania. Na základe skúsenosti s politiky mám úspor. E, e, francúzsky polnohospodár samozrejme bude posudzovať inak obchodné vzťahy s, Merkos- s krajinami Mer- Mercosuru než Estónci. Takáto je poučenie tých e, diskusí trojročných o Brexite a to by malo byť našou úlohou. Keď kombinujeme rôzne úhly pohľadu, ako demokratizovať naše politiky a, a tak získavať väčšiny v prospech do, dobrého riešenia aj pre Brexit. Ďakujem. Na spoločnom stretnutí sme si vypočuli veľmi zaujímavý prejav Giver ten úvodný prejav a po dlhej rozprave e, v spoločnom výbore i teraz na AFK je dôležité teraz poznať e, závery e, našej steeringovej skupiny pod vedením práve Gifferhofstata, po dnešnej rozpráve tiež o situácii s Brexitom. Takže teraz máš slovo aj ty, Guy. Len veľmi stručne, myslím si, že sa všetko už povedalo. Nemyslím si, že je to veľmi produktívne a práve to robí táto skupina. Snažíme sa riešiť e, možné scenáre pre obdobie po britských voľbách to ale nedáva veľký zmysel, nedá, nedokážeme ani len sledovať, čo sa tam deje. Sa hovorí, že ak Netflix by mal vyrobiť seriál o politike, nedokáže to e, sa, mu vyrov, sa vyrovnať tomu, čo sa deje v Británii. My sme urobili tri základné veci. Poprvé, e, prevedli sme novú dohodu ktorá sa dosiahla. Náš záver bol ten, že, alebo dva, prvý záver, že dohoda o odstúpení je kópiou vlastne toho predošlého s výnimkou týkajúceho sa Severného Írska, aby sa e, predišlo hranici. Našlo sa riešenie a to riešenie bolo veľmi blízke toho, ktoré bolo v tom v prvom návrhu, ktoré sa dosiahlo v rokovaniach ľudia na, e, zabúdajú na to, že my sme nevymysleli riešenie v prvej zmluve, kde bol vlastne jedno teritorium, e, pevnina, Severné Írsko. Bolo to druhá alternatíva, druhá najlepšia. Podľa nás bolo najlepším riešením zachovať chce nechať celú jeskú ekonomiku pohromade. A teraz viac menej je práve toto s predmetom terajšej dohody. A náš druhý úsudok o novej dohode bol ten, že sme trošku sklamaní z toho politického vyhlásenia. Je menej totiž ambiciozne, pokiaľ ide o budúce vzťahy, než v predošlej verzii. Predošlé politické vyhlásenie bolo, hovorilo o asociačnej dohode s veľkým počtom e, foriem spolupráce, nielen ekonomických, politická, zahraničné veci, inovácie. Ťažko ich všetky vymenovať. A na žiadosť Spojeného kráľovstva sa to zmenšilo na formu dohody o voľnom obchode. Ale ľudia hovoria, že chceme rovnaké podmienky, či sú zaručené. My sme popísali tie rovnaké podmienky v novom politickom vyhlásení, kde tvrdíme, že táto dohoda o voľnom obchode bude širšia, ak dojde k akceptácii zo strany, strany Spojeného kráľovstva v širšom zmysle a bude veľmi úzka, ak nebudú chceť rovnaké podmienky. Otázka v, v, v, v, v voľnom obchode, že má byť široká. Nie, to závisí od britskej strany, do akej miery sa zhodnú na regulatórnom napojení, rešpektovanie sociálnych štandardov, environmentálnych, pracovných, vo všeobecnosti rovnaké podmienky. Takže toto je v texte. Text a politického vyhlásenia je vlastne užší než predošlý text, ale zabezpečuje to, čo je pre nás najdôležitejšie, že záber tejto dohody bude v pomere k akceptácii eh, britskej strany rovnakých podmienok, štandardov, tých nariadení, ktoré máme a predpisov v rámci únie. Pán Buršova, vidím vás tu, sú tu možnosti e, v politickom deklasní možnosť o evolúcii, teda doložka o evolúcii, vývoji ďalšom, že budúci vzťah sa môže posúvať, vyvíjať v ďalších oblastiach prvom vyhlásení sme, e, e, sme vymenovávali, tu nevymenovávame v, tej, v tejto verzii. Je však možné spolupracovať nad rámec e, jednoduchej dohody o voľnom obchode, ako je to popísané. No a, a tretia vec, nová zmluva o vystúpení poskytuje riešenie pre Severné Írsko. Je to pre nás e, akceptovateľné, je to nami navrhnuté, je to vlastne tá filozofia z prvej dohody. A pokiaľ ide po druhé o politické vyhlásenie k budúcim vzťahom, dáva nám to zábezpeky, že nič sa neudeje a že to ide v záujme EÚ, keď diskutujeme o e, E, FTA, o tejto dohode a možno pri ďalších spoluprácach. My sa teraz snažíme využiť ten čas od teraz do ratifikácie, pretože viete, konferencia predsedov si e, pripomenula skutočnosť, že sme začali ratifikovať ak to bude ratifikovať britský parlament. Nemôžeme však využiť ten čas od teraz do tej chvíle, aby sme sa pozerali na otázka e, práv občanov. Na to sa pozeráme spolu s, s ďalšími výbormi. Dnes bolo stretnutie. Vy ste zastúpali AFKO, ale bolo zastúpené LIBE, EMPL, PETI. Všetky výbory jednoducho boli e, e, z, zúčastnené, bolo to dobré stretnutie, mali sme na tam závery, veci, ktoré treba e, od Britov dosiahnuť. Nie, že by sa menila dohoda o Brexite, ale implementujúc tú zmluvu, dohodu správnym spôsobom. Sú tu určité obavy. Zákon o Brexite pretavením do britského práva bude, prinaša problémy Napríklad tu vediem iba jeden, nemusím dávať celý zoznam, ale v každom prípade to bolo podľa mňa veľmi dobré stretnutie. Dokonca som dostal od pána Betena z Brexit strany veľmi dobrý e-mail k tomuto, takže asi som urobil niečo zle. Neviem, čo presne, ale niečo som asi, niečo som asi pokazal na tomto stretnutie, keď mi ďakuje. V každom prípade si myslím, že vo všeobecnosti to bolo dobré stretnutie, ale aby som uvedol aspoň jeden príklad dôležitosti tohoto stretnutia, tým je fakt, že skôr ako sme ho ratifikovali napríklad túto otázku nezávislosti mm, eh, monitorovacieho orgánu. My sme žiadali, aby to bolo zakotvené eh, v dohode o odchode, ale teraz v zákone o odchode vidíme, že tam už je implementácia a to nie je veľmi nezávislý orgán. Nezávislý len menom, ale nie je nezávislý, pretože plne bude závisieť od nominácií týchto ľudí do tohoto nezávislého monitorovacieho orgánu. A tí budú monitorovaní ministerstvom eh, vnútra tak to je, ak to je nezávislý, no tak dobre. Ale ja tomu neverím. Takže musíme si s našimi kolegami v novom britskom parlamente potom toto vydiskutovať, aby sme si vydiskutovali, že toto musíme urobiť správnym spôsobom, aby sme to mali väčšie záruky pre nezávislosť toho tzv. nezávislého orgánu a dohľadu. Takže to je len jeden príklad. Budeme to teda využívať, používať, no a znamená to aj to, že v istom momente budeme v pozícii, kde povieme, že v tomto smere tieto problémy musíme vyriešiť. Na tomto stretnutí sme hovorili aj to, že je nevyhnutné e, urobiť zoznam veci, ktoré treba vyriešiť a je dôležité, aby sme v tomto naozaj dokázali jasne pomenovať tie body, ktoré majú byť vyriešené e, s našimi partnermi na britskej strane, môže to byť dolná snemovňa alebo vláda. No a potom ešte posledný, tretí bod – kde, to, ktorom som, ktorý som spomínal. V tomto je naozaj dôležité pozrieť sa do, dopredu. Pán eh, Rony to hovoril. Pochybujem, že za, jednu, za jeden rok dosiahneme dohodu, ktorá normálne trvá 5, 6, 7, 9 rokov, aby sa zatvorila. Myslím si, že spoločne s vami môžeme len potvrdiť tie pochybnosti, ktoré mám aj ja, že sa to podarí za rok. S Kanadou nám to trvalo 9 rokov a dohoda o voľnom obchode s Britániou bude ešte komplikovanejšia, lebo ide tam o mnoho o väčší objem a sú tam o mnoho väčšie záujmy. Takže to len eh, môj krátky stručný prehľad. Vieme, že britská vláda oznámi meno nového komisára, ale neviem, či to urobia dnes alebo až po voľbách, to ešte nie je úplne jasné, ale toľko správy zo Spojeného kráľovstva. V každom prípade tento týždeň prebehnú hearingy a pozajtra potom na konferencii predsedov výborov. Máme tu ešte nejaké ďalšie otázky pre Guy Verhofstadta? myslím si, že táto téma, no možno o tom bude otázka, ale táto otázka toho, že sme teraz otvorili dohodu na odchode, vy ste hovorili, že nikdy neotvoríte dohodu o odchode, ale tu ste otvorili, e, nie je to však úplne pravda, pretože Michel Barnier, odkedy pani Mejová žiadala iný, inú írskú poistku, e, vždy hovorila a vždy, keď prišiel na na stretnutie eh, Brexit Steering Group, tak hovoril, že tá tá prvá poistka je vždy k dispozícii, boli sme pripravení ju ponúknuť, ale teraz to bolo stiahnuté Borisom Johnsonom. Potrebujeme k tomu viac eh, detailov, ale jedna základná vec sa zmenila z tých troch základných prvkov a síce to, že poistka ehm, musela zabezpečiť, tam nebudú žiadne eh, pevné hranice a že bude chrániť jedno trh a jeden z tých aspektov mala byť demokracia a zapájanie severoírskeho zhromaždenia aby eh, sa do toho k tomu mohli vyjadrovať a aby sa mohli vyjadrovať k jej funkčnosti. Takže to nie je niečo úplne nové, ale je to postavené na tom, čo sme navrhovali, ale je to naozaj jedno z tých riešení, ktoré je operatívne a ktoré je veľmi dôležité. A to, čo Guy, na čo Guy neodpovedal, bola tá od, od, o, obava Daniela Franka, to je tá otázka toho, že do prechodného obdobie bude veľmi krátke E, keďže sa presunul, posunul tento článok 50, ale je tu samozrejme vždy možnosť ehm, požiadať o e, rozšírenie toho predloženého obdobia. Oni vždy môžu mať 3 trojročné prechodné obdobie, ale samozrejme pomerne ťažko sa predvídá, že či to bude E, ťažké. CETA sa rokovala 7 rokov, ale práve preto, že sme začínali od nuly s inými krajinami, s ktorými sme rokovali o dohodách o voľnom obchode, tentokrát už vlastne to bude proces, ktorý je veľkou témou a to je vlastne otázka redukovania toho rozsahu a charakteru vzťahov, takže možno to bude menej náročné, možno s výnimkou tých opatrení pre rovnaké podmienky, v ktorých budeme my veľmi prísni, ale uvidíme, ako to bude pre Spojené kráľovstvo ďalšie prejavy? Chceš na to reagovať? Chceš na to reagovať? OK. <laughs> no, thank you very much, Guy. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Guy, za tvoje vystúpenie. Ďakujeme za to, že sme zorganizovali toto veľmi dôležité stretnutie so všetkými zástupcami výborov, je naozaj dôležité, aby sme mali v tomto smere ďalej otvorenú diskusiu so všetkými nami, e, s členmi Brexit Steering Group. Ďakujem aj za tvoje vystúpenie, za tvoju prácu ako koordinátor Brexit Steering Group. A takisto musíme ďalej pracovať všetci aj na počas nadchádzajúcich týždňov, predtým ako bude prijaté konečné rozhodnutie v prípade Spojeného kráľovstva. Týmto môžeme uzavrieť tento bod programu. A ďalej prejdeme na posledný program na, program rokove, na posledný bod programu a to je konferencia o budúcnosti Európy a úloha Európskeho parlamentu. Mali sme prvú výmenu názorov k tomuto. Poprosíme, aby odišli naši hostia. Dovolte nám teda poďakovať našim hostom a mali sme prvú výmenu názorov k téme konferencia o budúcnosti Európy počas stretnutia 25. septembra. Počas tohoto stretnutia veľká väčšina poslancov potvrdila, že Európsky parlament by mal byť eh, protagonistom dôležitú úlohu by mal zohrávať, najmä výbor AFKO by mal byť silne zastúpený pri eh, prípravných prácach a a tieto práce mali byť eh, dotiahnuté do konca v rámci tohoto legislatívneho obdobia. Viacerí poslanci počerkli to, že je dôležité aktívne zapájať občanov, občianskú spoločnosť, ostatných aktérov, ale aj národné parlamenty. Dostali sme záujem alebo požiadavky od mnohých parlamentov, aby boli súčasťou tejto konferencie. Samozrejme, a bude dôležité diskutovať o formáciách tejto konferencie a bude dôležité o tomto e, rozhodovať. Všetci obhajujú princíp subsidiarity a zapájajú národné parlamenty. Hovorilo sa to o tom, že by sa mohli e, účinnejšie zapájať jednotlivé konferencie a inštitúcie. Bolo to veľký koncenzus ohľadom kompetenciách národných parlamentov a Európsky parlament by mal mať aj právo legislatívnej iniciatívy. O tom sme hovorili aj dnes ráno. A ďalšie otázky, ktoré sme mali venovať, e, bola to úloha rady ako hornej komory, rozdelenie právomocí, konanie podľa článku 7, využívanie kvalifikovanej väčšiny pre hlasovanie, využívanie e, riadnych legislatívnych procesov, e, systém špicen kandidátov, politické strany na európskej úrovni, registre transparentnosti, nezávislý etický orgán podľa článku 50, a tak ďalej. To sú témy, ktoré sme sa venovali aj počas dnešného stretnutia a súvisia s našou činnosťou. E, Členovia spomenuli aj to, že je nevyhnutné zvážiť reformy, ktoré sú nevyhnutné v rámci systému hospodárskeho riadenia a sociálnych politík. A samozrejme téma, ktorú sme zdôrazňovali viac rokov, je to, že výsledok takejto konferencie by mal byť priestorom pre zmeny z mluv. Konferencia predsedov 16. oktobra sa rozhodla vytvoriť pracovnú skupinu pre prípravu štruktúry konferencie o budúcnosti Európy. Táto pracovná skupina má v svojej kompetencii definovať hlavný koncept, štruktúru, hlavné aspekty, pretože my sme zástupcovia občanov a my by sme mali byť aj tými rečníkmi eh, alebo za, obhajcami záujmov občanov. Tieto skupiny sú zložené zástupcami jednotlivých politických skupín, to je člen výboru AFKO a potom sú tam vlastne eh, samozrejme predseda Európskeho parlamentu je tam zastúpený, Sasoli, potom za EPP je tam Paolo Rangel, za socialistov a demokratov je to naša prvá podpredsednička Gabriela Bischoff, za skupinu Renew Europe je to Guy Verhofstadt, za e, zelených je to Daniel Freund, za skupinu ID je to Gunnar Günther Beck, za EKR e je to Zdislav Krasnodebský, za GUE je to Helmut Scholz a my sme diskutovali dnes ráno na stretnutí AFKO e, koordinátorov, kto bude zástupca AFKO ešte to urobíme to rozhodnutie pro tempore, lebo sme sa ešte ne, ne, nedohodli. Takže chcem iba pozitívne oceniť, že viacerí zástupcovia, alebo veľká väčšina týchto zástupcov sú zástupcovia aj tohoto výboru, ktorí sú v tý, medzi tými vymenovanými. Počas jednotlivých stretnutí som zdôraznil problém toho, aby sme mali text, ktorý bude schválený na pléne, a ktorý bude výsledkom práce výboru AFKO. Čiže malo by to byť text, ktorý bude pripravený výborom AFKO. Sme pripravení v tomto smere na, pripravení napísať list predsedovi, kde mu povieme, že AFKO predstaví svoj text mm, kým možno snáď sa nemýlim, nemý, nemýlim, ale plánovali sme to schvalovať v januári alebo v februári. Myslím, že v januári to bude lepšie, aby sme to schválili. Do konca roka na to už určite nebude čas, aby sme otvorili diskusiu a tam by sme mali načrtnúť riešenia a načrtnúť, aké závery by mala priniesť táto konferencia. Mal by to byť ten dokument, v ktorom dáme vlastne tie hlavné tituly, tie nadpisy tých tém, o ktorých chceme diskutovať. Dnes ráno sme o nich aj hovorili, hovorili sme s koordinátormi o tejto téme a dali, zaznela celá séria rôznych argumentov, ale myslím si, že mali by sme ich e, urobiť tak, aby AFKO z pohľadu parlamentných aktivít tam bol dostatočne zastúpený ako protagonista tejto aktivity vo forme um, koordinácie alebo príprave toho listu. Takže ja to napíšem ako list uh, predsedovi parlamentu. Skoro všetci členovia pracovnej skupiny sú členmi výboru AFKO ani jeden koordinátor nenamietal to, aby AFKO pripravoval tento e, východiskový základný text a ja zastávam tu ten názor, aby sme pokračovali ďalej a napíšem list Sasolimu a potom sa môžeme pustiť do práce a uvidíme, akým spôsobom potom sa k tomu vyjadri konferencia predsedov a, a ako sa to dostane na COP. Je dôležité, aby potom koordinátori dokázali presvedčiť jednotlivých šéfov skupín, aby dokázali zastúpiť, alebo dostatočne zastúpiť jednotlivé záujmy. Nemyslím si, že to je nemožný proces, ale je dôležité, aby sme v tomto smere napredovali a aby sme trvali na tom koordinačnom primáte výboru AVKO. A dnes je dôležité, aby sme začali diskutovať aj o, o budúcnosti, o teda konferencii o budúcnosti Európy aj v rámci ako všeobecného smerovania a v rámci toho, kto má zastupovať AFKO. Takže najprv dám slovo jednotlivým koordinátorom, teda zástupcom AFKA, ktorí sú v tej pracovnej skupine a potom koordinátorom, ak sú tu všetci, aby sme sa k tomuto mohli vyjadriť a aby sme si mohli vypočuť jednotlivé názory a potom samozrejme ostatní poslanci, ktorí sa k tomuto chcú vyjadriť. Zdá sa mi, Pereira, Ferhofštát sú tu za skupiny. Freund je tu. Fo- Freund a Ferhofštát sú tu. A Schultz. A Bischof, samozrejme. Začneme prvou pod predsedničkou. Nech sa páči, má, máš slovo. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Je to dobré, keďže ja som žiaľ jediná žena v tejto pracovnej skupine, že začínam. Keď pracujeme na budúcnosti Európy, je to niečo, čo musíme na mysle aj pri ďalších krokoch, čo robíme, ale to bola len malá poznámka na okraj. Je to úžasná príležitosť pre tento parlament zobrať túto situáciu do svojich rúk a povedať, áno, hovorili sme o Brexite pred pár minutami, Máme situáciu, kde Európska únia musí ukázať, že sa dokáže vymaniť z tých, tohto zablokovania a že dokážeme mať dobrý reštart a vypracovať spoločnú víziu a ďalšie kroky pre budúcnosť Európy. Ja si myslím, že táto pracovná skupina vám už ukázala svoju činnosť. Videli ste prvé kroky, všetci sme sa zhodli na tom, že to potrebné a že parlament tu má zohrávať v tomto procese vedúcu úlohu. Rovnako to znamená, že musíme ale rýchlo pracovať. A to je to, čo teraz v tejto pracovnej skupine robíme a vieme, že musíme prísť s výsledkom, s návrhom metodológie, metodiky a úlohy parlamentu pre stretnutie CUP v decembri. A už prvá debata ukázala a prvé diskusie ukázali, že už máme určitý vývoj, kde viac či menej sme sa zhodli Jedna vec je, že teraz to urobíme inak. V prvej fáze budeme naozaj hľadať dobrú metodiku pre zapojenie občanov a občianskej spoločnosti, pretože z posledného konventu sme sa naučili, že nedokážete pripraviť text, teda že nie je správne, že pripravíte text a potom sa občania môžu vyjadriť áno alebo nie Videli sme, že to v minulosti nefungovalo moc dobre a teraz už to vonkoncom nebude dobre fungovať, takže musíme zapojiť občanov a občianskú spoločnosť. To je rozhodujúce a musíme aj definovať tú metodiku, že pôjdeme tam, kde sú ľudia, že nebudeme mať len debaty v Bruseli alebo len v hlavných mestách. Naozaj musíme mať túto debatu v členských štátoch, ako aj na regionálnej úrovni a musíme sa zamyslieť nad tým, ako dokážeme zabezpečiť, aby to bol veľmi inkluzívny, zahrňujúci prístup, aby sa mohli zúčastniť všetci občania a neboli len nadšencami za Európou a tá zvyčajná masa, aby sme videli, kam smeruje chuť na zmenu zmluvy a podľa mňa je rozhodujúce aj to, aby sme zabezpečili, že EÚ je znovu schopná konať, pretože veľmi často Európa nedokáže konať. Musíme sa zamerať na tieto veci, o ktorých sme už hovorili, o mnohých sme už hovorili. A to je veľmi dôležité. A potom mať tieto debaty s občanmi a e, občianskou spoločnosťou to, že musí byť jasné, že budeme pracovať aj s národnými parlamentmi, ako aj s Európskym parlamentom, aby sme prišli s výsledkom. Môj výklad je taký procesu, že výsledkom bude návrh, v ktorom vytipujeme oblasti, kde by sa mala zmluva zmeniť. Myslím si, že by to bolo dobré máme mnoho expertov AFKO. Dôležité, aby sme mali koherentnosť. Prvýkrát som počula o tomto uznesení a pre mňa je dôležité, aby sme nemali paralelné procesy, aby sme zabezpečili, že konáme tu spolu takým spôsobom, ktorý nám umožní prísť s, rýchlo s návrhmi, pretože si uvedomujeme, že komisia príde s návrhmi v decembri a aj Európska rada bude mať niečo v svojich záveroch. Takže ak chceme zohrávať vedúcu úlohu, musíme konať veľmi rýchlo. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Gy. Nemyslím si, že musíme veľmi bojovať o uznesení je to uznesenie pred koncom roka, kde plénum vyjadrí svoj pozitívny postoj k zorganizovaniu konferencie o budúcnosti EÚ. To sa mi zdá samozrejme, ale diskusia je o čom? Diskusia je o tom, že sú tu niektorí ľudia, ktorí hovoria, že musíme najprv počkať na výsledok pracovnej skupiny skôr, než môže plénum niečo povedať o konferencii. E, pracovná skupina bude súhlasiť len na metodike, dohodne na metodike, ale plénum nemusí riešiť tú metodiku, a prečo ju nemusí riešiť? Pretože to, čo sa my dohodneme v skupine, musíme vyjednať s komisiou a rady. Rada predsa nepovie fantastické, čo ste tu dali. Úžasné, to nikdy tak nefunguje. Možno, že zmenia svoj názor a budú v pozitívnej nálade, ale zvyčajne o tom s nami hovoria, že aká bude metodika napríklad. Napríklad, keď bude táto konferencia a bude na, sa na nej hlasovať, koľko, poslan, koľko ľudí vyšle každá inštitúcia a pošleme troch alebo e, piatich, alebo využijeme inú metodiku. Proste ja neviem, ale určite budú mať nejakú predstavu. Takže ja si myslím a povedal som, a povedala som to aj predsedovi Sasolimu, nerobme z toho nejakú veľkú existenčnú debatu, či bude alebo nebude uznesenie z pléna. Stručné uznesenie pár odsekov, kde podporíme konferenciu, ktorá sa začne na budúci rok. Po holandsky by som tom povedal brec, takže neviem, ako sa to správne povie po, po anglicky, ale proste to samozrejme potom, čo sme už urobili, máme kalendár podujatí, máme 5 stre- nových termínov, jedno stretnutie ste už mali, máme 5 nových termínov na stretnutie. Je to dočasná pracovná skupina, lebo v decembri skončíme. V decembri odovzdáme výsledok našej práce konferencii predsedov a potom konferencia predsedov, dúfam, to bude považovať za dobrý návrh a potom môžeme ísť ďalej. Európsky parlament musí, byť, musí žiadať vedenie tejto konferencie. Je to o budúcnosti EO. Netreba o tom hovoriť veľmi dlho, lebo inak potom rozhodnú e, rada a komisia. My máme záujem to udržať v našich rukách a neodozdať ostatným institú, inštitúciám. komisia, rada, parlament, potom občianská spoločnosť a občania. To sú tie základné e, bloky. Na tom musíme pracovať tiež v e, pracovnej skupine. Musíme sa pozrieť na to, aký formát tomu dáme. A potom ešte jeden otáznik, a to sú národné parlamenty. Ja som bol v Národnom parlamente veľmi dlho a môžem povedať, ak to preberú národné parlamenty, ako to bolo v určitý čas s konventom, tak to nie je také jednoduché. To je môj jediný otáznik, ktorý zatiaľ mám. My musíme mať vzorec, aby to jednoducho nezobrali do svojich rúk. Áno. Ja to chápem, že je tu aj krik po národnej demokracii, ale nemôžeme pripustiť, aby zrušili všetko, s čím prídeme. Ja si myslím, že musíme s nimi spolupracovať, to je v poriadku, ale ak poviete, že všetky národné parlamenty budú zahrnuté do konferencie, tak je ľahko možné, že si hádžete polena pod vlastné kolena už od samého začiatku. Takže je to už e, potrebné určite nájsť v najbližších týždňoch aj na toto dobrý vzorec. Ďakujem, pán predseda. Úplne s tebou súhlasím, že to timing je dôležitý, pretože pre mňa je to tak, že musíme hlasovať ešte pred koncom tohto roka, pretože ak to urobíme potom, tak je veľmi ťažké prísť návrhom na e, Európskeho parlamentu a položiť ho na stôl, Áno, my potrebujeme mať tam uvedené hlavné črty, ale nie výsledky, e, teda už výstupy konkrétne. Samozrejme, že komisia a rada sa budú zapájať, ale ja chcem, že my musíme okamžite začať s našim návrhom. Teraz dám slovo kolegovi Freundovi. Ďakujem. Myslím si, že, tie debat, že táto debata dnes popoludní je symbolická, najmä jej poradie a ja dúfam, že my by sme mohli dať porad, e, na prvé miesto budúcnosť Európy. To považujem za dôležitejšie, než hovoriť o Brexite. K otázke uznesenia pracovnej skupiny, to sú vzájomne sa doplňujúce procesy, ktoré riešia rôzne aspekty tejto debaty a súhlasím že je zmysluplné, že ak sa chce parlament ujať vedúcej pozície, aby prišiel s uznesením, v ktorom budú načrte, načrtnuté tie hlavné línie, kde bude proces, kde ponúkneme našu podporu, naše priestory pre konferenciu, ktorá by sa mohla konať aj čiastočne tu v našich budovách a súčasne by sme mali pracovnú skupinu, ktorá by riešila tie detaily a nie zloženie pracovnú metódu konferencie. Ja si nemyslím, že tieto dve, dva postupy sa navzájom vylučujú alebo blokujú, ale je dôležité, aby parlament v pléne prijal rozhodnutie, pretože to je ten najsilnejší mandát, ktorý môže vydať Európsky parlament – a je to niečo iné ako dokument podporený konferenciou predsedov, tak ja si myslím, že potrebujeme hlasovanie v pléne. Potom e, samotná konferencia. Najdôležitejšie pre mňa je, aby sme sa zaviazali k zmene to nemôže byť ďalší dialog s občanmi, kde si znovu vypočujeme, čo ľudia očakávajú od EÚ. My musíme veľmi jasne od začiatku signalizovať, že výsledkom konferencie bude legislatívna zmena, nech už to bude čokoľvek, zmena zmluv, nech už to bude čokoľvek. A ja si myslím, že je to dôležité pre každého, kto sa zapojí do činnosti konferencie, aby vedel, že tam bude konkrétny výstup. To je tá najlepšia motivácia na zapojenie sa do procesu, keď povieme ľuďom, že budeme mať diskusiu, uvidíme, čo bude jej výsledkom, ale keď nebudú vedieť, že, čo, že bude zmena, tak sa nikto nezapojí. Kolega Bishop už hovorila o nedostatkoch posledného procesu pri konvente a záver je taký, že musíme byť čo najinkluzívnejší. Všetky tie inštitúcie, ktoré budú zapojené e, na konci procesu, aby sa výsledky realizovali, napríklad ratifikácia zmien zmluvy, tak najlepšie bolo ich hneď od začiatku zapojiť alebo čo najskôr zapojiť. Ja si myslím, že ak národné parlamenty majú ratifikovať potenciálne zmeny e, zmluvy a nebudú zapojené od začiatku, tak to nezvyšuje pravdepodobnosť toho, že sa nám podarí ratifikovať výsledok konferencie. Pokiaľ ide o rozmanitosť a inkluzívnosť zo strany občanov, tak musíme zabezpečiť, že to odráža Európanov z hľadiska rodu, veku, geografického zastúpenia aby sme mali zastúpenie občanov, ja si myslím, že také má byť, musí to odrážať rozmanitosť Európy. A ja musím povedať, že skúsenosť z Írska s randomizovanými zhromaždeniami občanov je niečo veľmi dobré, čo by sme mali podrobne preskúmať, aby sme našli možnosť reprodukovania tohto procesu na úrovni EÚ. A napokon z hľadiska toho, o čom budeme hovoriť na tejto konferencii. Ja si myslím, aby sme oslovili Slovako, e, Európanov všade, aby bola diskusia čo najširšia, musíme e, sa zaoberať veľmi rozporuplnými, kontroverznými témami, te, aby sme odblokovali tie veľké debaty, ktoré tu už prebiehajú, E, roky, ale nedospeli k záveru, či už je to jednomyselné hlasovanie v rade, alebo veľkosť európskeho rozpočtu, ako má fungovať európska demokracia, európske voľby, čo sú základné hodnoty Európskej únie. A myslím si, že príklad Írska jasne ukázal, že aj veľmi kontroverzná diskusia napríklad o potratoch môže s pomocou občianských sromaždení viesť k veľmi plodným, užitočným výsledkom. A keby sa nám toto podarilo reprodukovať na európskej úrovni, tak si myslím, že proces by mohol byť veľmi úspešný. Ďakujem teraz pán Šolc. Ďakujem pán predseda. Myslím si, že tu sa už veľa dôležitého povedalo. Sú tu dôležité očakávania ktoré viažeme na túto konferenciu, ale nikto presne nevie, čo by táto konferencia mala a musela byť. Preto chcem veľmi zdôrazniť tú myšlienku, že výbor AFKO by mal pripraviť svoje znenie uznesenia, aby pripravil budúcu cestu pre Európsky parlament, ktorý je za konferenciu, ktorá sa bude zaoberať modernizáciou zacielením politiky Európskych e, únie na základe našich skúseností, aby sme naozaj vyslali pozitívny signál, že táto konferencia je potrebná, ak chce EÚ prežiť, ďalej sa rozvíjať, prehlbovať a naplňať, respektíve zmeniť politiky, ktoré zmeniť politiky tak, aby naplnila očakávania občanov. To musí byť jasné pre nás všetkých v pracovnej skupine aj vo výbore, eh, pre tých, ktorí sa budú zúčastňovať konferencie. Proste inkluzívnosť musí byť zaručená. Ak nebudeme inkluzívni, a to znamená parlamentné sily, ako aj občania, zastúpenia občanov, rôzne hnutia, ktoré očakávajú po oznámení, že bude nejaká cesta, ktorú naznačí Európsky parlament a bude tu mať e, vedúcu úlohu. A ja si myslím, že Európsky parlament má mať vedúcu úlohu na tejto konferencii, má byť lídrom, ale musíme hovoriť aj o obsahu konferencie keď hovoríme o inštitucionálnych zmenách, konštitučných, ústavných zmenách, tak to by sme mali byť veľmi opatrní. Mali by sme povedať, že napríklad Máme 10 rokov na implementáciu 17 cieľov udržateľnosti OSN. Čo to znamená? Ide o zmenu klímy. Čo to znamená? Ako Európska únia mení svoju politiku, aby dosiahla tento cieľ v najbližších desiatich rokoch? To je tá časová línia, ktorú máme pred sebou. A preto si myslím, že musíme začať z tohto pohľadu a až potom hovoriť o tom, do akej miery a ako máme na konferencii hovoriť o tomto konkrétnom záväzku a ako ho máme realizovať, aké zmeny musíme urobiť, aby sme to dosiahli. Čiže najprv hovorím si, že mali by sme začať uvažovať zo, z konca alebo z toho konca, čo očakávame, aby sme vedeli organizovať začiatok a dostať sa do tohto cieľa. Samozrejme, že musíme konzultovať národné parlamenty a možno, že nie všetky veci budeme akceptovať, ale európske politiky, ak nehovoríme o federálnom štáte, musia byť vždy E, formulované v tom bipartitnom systéme národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Národní politici, parlamenty, podnikatelia a tak ďalej, tí sú súčasťou tohto nového uvažovania o EÚ, zmeny EÚ. A treba zahrnúť aj tých, čo sú kritickí voči EÚ, a jej súčasnému stavu. Vždy ich musíme zapojiť do našej práce, pretože inak my znovu diktujeme z jedného uhla vývoj európskych politik. Takže to znamená, že naša pracovná skupina by mala zohľadňovať rodové zloženie, obsah, konkrétne podoby, nástroje, a to všetko ostatné, čo tu zaznelo, čo potrebujem. A teraz dávam slovo koordinátorom. Danuta, nech sa páči. Mám jednu otázku, možno je to blbosť, ale chcem vás na to upozorniť. Ja chápem, že prvýkrát uvažujeme o konferencii o budúcnosti Európy, ktorá bude trvať niekoľko, nejakú dobu. Nie je to jednorazová vec, kde prídete na jedno rokovanie v rôznych konfiguráciách a tak ďalej a potom sa vrátite domov. Ale tu budeme mať dlhšiu diskusiu a teda Nemala by EÚ sa zamyslieť nad tým, že vytvorí niečo také, ako stála konferencia EÚ o budúcnosti EÚ, čo by bola takým európskym orgánom, nie nejaký, nejaká administratíva, stovky ľudí tam, ale stála platforma pre kontinuálnu debatu v rôznych časových okamžikoch s rôznou intenzitou. Bola by to aj platforma pre dosiahovanie koncenzu. Vždy budú rozdiely medzi politickými stranami a všetkými zainteresovanými stranami. Nebola by to šanca, že keď budeme poznať metodiku a tak ďalej, Čiže to je jedna vec, že by sme potom vytvorili EU konferenciu o budúcnosti EÚ. E Bol by to proste taký orgán, bola by to taká agora pre ľudí, aby zainteresované strany mohli debatovať a mobilizovať ju občas času na čas. Povedzme takéto riešenie tiež, aby sme nestratili to veľké úsilie nás všetkých zapojených do tejto konferencie. Možno, že je to tiež aj šanca mať aj takúto platformu. To je môj návrh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Danuta. Teraz sú, tu vidím ID a EKR. Áno. Takže najprv poslanci, koordinátori a potom teraz pán Buržoa. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Ako som už dnes dopoludnia povedal, úplne súhlasím s navrhovaným postupom. Prepač, ešte pred poslancami a koordinátori, čiže bola to riadiaca skupina koordinátori a potom by tu nebol predstaviteľ, dal by som slovo koordinátorom. Takto by boli ostatné skupiny. Neviem, čo chcú povedať. Je vais pas donner trop d'espace à, à Renew Europe. Nechcem dať toľko priestoru Renew Europe. Ak chcete... Takže urobíme si kolečko. que Renew parle d'une voix et qu'on a entendu déjà Vychádzame z toho, že Renew hovorí jedným hlasom. <laughs> Uh, Ďakujem za slovo. Ako som povedal, úplne súhlasím s postupom, ktorý ste dnes ráno navrhli, že vyšlete list, že urobíme zoznam tém a je dôležité, ako už niektorí kolegovia povedali, aby výbor AFKO mal vedúcu úlohu, aby parlament bol lídrom v tomto dôležitom eh, konaní pokiaľ ide o samotnú konferenciu, tak chcem vás upozorniť e, na to, čo e, aké byro bude viesť túto konferenciu. Ja som za pluralitnú reprezentáciu vedenia konferencie, aby sme mali tú pluralitnú rozmanitosť konferencie. A potom som dosť skeptický, pokiaľ ide občianskú spoločnosť a občanov, že by dokázali vytvoriť nejakú bázu podporovateľov. Ako zabezpečíme, že mimovládne organizácie budú reprezentovať občanov, pol miliardy občanov EÚ? To bude veľmi ťažké. A to sa týka aj samotných občanov, ako ich budeme dezignovať. Lotériou neviem, koho zastupujú, Takže som veľmi skeptický a jediná inštitúcia, ktorá má mandát a ja som za ich zapojenie, to sa týka teda aj parlamentov národných. A potom je tu ten návrh podpredsedu a zmena zmluvy. Musíme hovoriť o tom, či je to potrebné alebo nie ale ak je to potrebné, tak by sme mali vypočuť si aj hlas občanov krajiny. V mojej vlasti nemôžeme zmeniť ústavu len tak. My to môžeme, niektoré krajiny majú na to referendum. A musíme získať demokratickú podporu a mať ju aj a občania Európskej únie sa teda majú vyjadriť a znamená to, že budeme mať veľa vecí, ktoré musíme riešiť Je to téma konferencie, zloženie konferencie, ako riešiť zastúpenie občianskej spoločnosti a napokon je tu otázka, aké závery v demokratickom postupe dokážeme dosiahnuť. Adesso ricominciamo il giro con per ogni gruppo. Začneme teraz sa vyjadreniami jednotlivých skupín a koordinátormi, ktoré sú tu za ostatné skupiny McGuinness z IPP. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zo pár postrehov. Írska skúsenosť sa tu už spomína, nebola dokonalá, je to dobrý príklad, čo sa udeť môže. Treba však tiež povedať, že išlo o veľmi špecifické otázky, a nie všetko vláda e, implementovala, čo vlastne zhromaždenie prijalo. Treba to však vnímať ako možný model. Nápad tejto konferencie je veľmi dobrý, praktický výkon bude veľmi zložitý a podporujem tú myšlienku, že by to malo byť o počúvaní. Skôr by to mal byť postup z dola hore a nie naopak. Aj keď potrebujeme štruktúry na hornej úrovni, aby to fungovalo mám zodpovednosť ako podpredsednička pre národné parlamenty a je narastajúce napätie medzi národnými parlamentami a európskym. Je to otázka, kde by sme možno mohli cez tento proces dokázať e, uzmiernenie. A včera sme mali konverzáciu o tom, jeden z našich problémov je čas, ktorý je potrebný na načúvanie a zapájanie sa keď sem prídu národní poslanci. Málo ktorý z nás vie byť prítomný po celý čas. Majú kľúčovú úlohu tie národné parlamenty, ale zistíte, že oni asi chcú e, získať späť kontrolu, ako sa teraz používa tá fráza v Spojenom kráľovstve. Napríklad Európsky parlament má veľa právomocí podľa nich, takže treba sa zúčastňovať týchto rozpráv. Nie, nie, nie sú na škodu tie rozpravy. Jedna z tých hodnot je pokrytie tej práce konferencie mediálna, e, aby si ľudia uvedomili, že máme rozpravy, ale nemyslím si, že tie témy môžu byť predurčené, ale zase to nemôže byť ani otvorená kniha, lebo sa to neskončí. Myslím si, že by sme sa mali na to pozerať a pozerať sa na to, či máme meniť zmluvy alebo nie e, môže sa to vyvinúť až e, k zmene zmluv. Dôvod je ten, že je tu toľko víziev. Otázka je, aká je globálna situácia, napríklad migrácia. Možno by pomohlo všeobecnej rozprave na úrovni, kde sme poskytli informácie e, napríklad globálne. Takže vieme riešiť tieto veľké témy a snažiť sa ľudí e, dostať e, na jednu, na jednu vlnovú dĺžku. Ja som sa u týchto vecí obávala, že na úvod je tu veľké odhadlenie, ale ľudia postupne ochladnú. Ktokoľvek sa do toho zapojí, mal by pokračovať, aby tu nebol nedostatok aktivity ku koncu. Máme tiež Európske fórum. Fungovalo to celkom dobre, mohol by som potom s vami zdieľať skúsenosti. Zlepšenie toho, tej účasti národných parlamentov bolo výborné, lebo odtiaľto schádzajú naše problémy. Aj členovia našich politických skupín sú veľmi kritickí k EÚ, je to v titulkoch, ale oni lepšie chápu, ako fungujeme. Neviem, či to, netvrdím, že to všetko zmení, ale mohlo by to trochu pomôcť to je dôležité. Hovorila som s e, výskumníkmi z národných parlamentov. Mali by sme sa obratiť na malé komunity, čiže to bude celá skupina alebo menšie skupiny. To e, demonstruje e, rešpekt tým marginalizovaným regiónom, kde nie je prístup k centru sily. To by mohlo ukázať možnosť zmeny k účinnosti teda tejto konferencie. Ukáže to, že počúvame, e, kde sú naši ľudia, nie, že by sa hovorilo o tom, kde sa my nachádzame. Technológie nám snáď toto umožní. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. za možnosť vrátiť sa k tejto téme konferencie o budúcnosti Európy. Myslím si, že ako ste povedali, iní povedali, takisto pán Verhofstadt, je dôležité, aby sme mali aby bol pohľad parlamentu v, v uznesení už do decembra, to by bolo ideálne. Samozrejme, máme totiž pracovnú skupinu, ku konferencii, ale závery tejto práce dá sa povedať, že v chvíli, keď ich príjme konferencia predsedov, sú pozíciou parlamentu. Ale ak, ak chceme, a tak som to pochopil, od pána Verhofstata, ak chceme jasne ukázať našu pozíciu voči ďalším inštitúciám, komisii, rade, uznesenie v pléne je najlepším nástrojom. Väčšina členov skupiny sú členmi AFKO súčasne, takže je to určitá koherencia medzi prácou AFKA a pracovnej skupiny, takže práca v pracovnej skupine môže byť vlastne súčasťou toho uznesenia, až sa to pošle na koniec pléne. Čo treba povedať v tomto uznesení už dve veci. Zopár slov k metodológii organizácií v súlade so závermi pracovnej skupiny ale politická tiež pozícia na tej konferencii. Samozrejme, predstavujeme rôzne názory, sme z rôznych členských krajín. Dobré by však bolo minimálne, minimálny spoločný menovateľ, ktorý by parlament na tejto konferencii obhajoval. Bolo by to zo pár myšlienok, ktoré nevzýšli z ničoho. Môžeme nadviazať na prácu z minulého volebného obdobia. Máme tu správu Guy a ďalšie správy. Takisto správa z Ekonu Bögeho a Beresovej. konferencia by sa mala zameriavať na témy formalizácia, napríklad špicen kandidátov, ale musíme tiež prekročiť tento rámec k možným zmenám e, zmluv. Chcem sa s vami podeliť v tejto téme, že v tých diskusiách boli tu kolegovia, ľudia, ktorí zaujíma budúcnosť Európy. Niektorí z nich majú obavy že sme o nieč- k niektorým veciam otvorení, k iným nie. Niektorí ľudia tvrdia, že, že e, keď budeme otvárať zmluvu, že budú ešte zmluvy horšie než teraz. Ako sa môžeme byť istí, že sa tak do takej situácie nedostaneme? Je to legitímna obava, Nie, že by sme obmedzovali rozsah konferencie a diskutovali o týchto zmenách. Nebude to možno pod, e, podstačovať na úplné využitie Lisabonskej zmluvy a potrebujeme však za možnosť zábezpeku. Pokiaľ ide o mandát konferencie, budeme diskutovať v budúcnosti Európy. E, vidíme však miest, momentálnu úroveň integrácie. To je dôležité. Potrebujeme zábezpeky, inak sa otvorí cesta k veciam, ktoré sa nám nebudú páčiť. Posledný komentár k úlohe občanov Ehm, myslím si, že to vlastne tá skutočnosť, že sme volení občanmi, že ich predstavujeme a že sme vlastne v reprezentatívnej demokracii a chápem úlohu sociálnych partnerov a organizovanej občianskej spoločnosti. Nie je mi celkom jasné, ehm, čo znamená, že tu budú nad rámec toho náhodní občania a budú s nami diskutovať v budúcnosti, zároveň musím pripustiť, že to ma trošku metie. Som však otvorený iným myšlienkám s cieľom zapájať občanov vo všeobecnosti na individuálnej úrovni. Dúfajme, že nie na tej istej pozícii alebo v pozícii eh, rozhodovacieho výsledku konferencie, rovnakom smere ako zvolení predstavitelia. To sa ľahko, myslím si, dá pochopiť zo strany členov tohto výboru. Taktiež si myslím, že ak by sme chceli ten e, občianský komponent, mali by sme poskytnúť tým ľuďom, ktorí sme vybrali, či či už sa vybrali sami, alebo náhodne ich vyberieme. Je to trošku metúce pre mňa, ale v každom prípade musíme týmto musíme mať určitú, určité zaškolenie týchto ľudí, nejakú informáciu, tam nemôžeme si len tak vybrať osobu pri tej všetkej zložitosti EÚ a inštitúcií a povedať im, povedzte nám, čo si myslíte o budúcnosti Európy aké nové politiky by sme mali prijať a tak ďalej. Takže ak chceme mať takúto zložku, máme, musíme byť veľmi seriózni a musí to byť dobré navrhnuté. Ďakujem. Jura? Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem. Podľa mňa k takejto dôležitej téme, ako je budúcnosť Európy, a za určitých podmienok, e, a pokiaľ ide o prežitie EÚ, e možno nie EÚ ako také, ako, ale takej EÚ, akú si že, želáme, ako by sme chceli mať v budúcnosti, v budúcim generáciám, teda Európy, Európa solidarity, hodnôt, rešpekta právneho štátu, aby zostala v našom terajšom svete určitý ostrov na planéte, ktorá je plná konfliktov a kde je množstvo tém a problémov. A toto je našou výzvou, nemýlme sa, v našich úvahách. Prvá vec je tá, že každý si myslí, že obč- občan, občianská spoločnosť, predstavitelia, syndikáty sú súčasťou demokracie a že by sme mali z našich inštitúcií výjsť, a to je dôležité, Dominik, nie na to, aby sme popreli to, čo sme predstavitelia občanov e, v rámci legislatívneho orgánu. To sme. A na to by sme mali byť hrdí, rovnako ako by sme mali byť hrdí na to, že sme členmi AVKO. My sme v tomto parlamente výbor, ktorý by mal uvažovať o inštitucionálnych otázkach. My nepotrebujeme delegovať toto iným. Naopak, potrebujeme viac než kedykoľvek počúvať občianskú spoločnosť občanov. Robíme to na vypučotiach. Ale mali sme to robiť aj na tejto konferencii, ktorá je novým fenoménom. Už sme mali medzi inštitucionálne konferencie a ja si všímam skutočnosť, že v jednej chvíli dáme občanom a občanskej spoločnosti e, pocit rovnosti s nami, nie je možnosť prijímať zákony, pretože oni nebudú prijímať zákony. V tejto konferencii majú možnosť rozhodnúť o prioritách, ktorý, ktoré oni považujú za dôležité pre Európu. A to by sme si mali vypočuť. Potom by sme mali my prijať záväzky, my by sme mali rešpektovať našu úlohu, teda debatovať v inštitúciách a hlasovať o určitých reformách alebo navrhovať reformy v referendum, ak je to potrebné. Keď sme povedali, pozor, ak dáme občanom právo hlasovať, tak stratíme naše výsadné právo. Nie občianskej spoločnosti len dáme možnosť nechať, aby sme ich vypočuli. Pre mňa, ja som počul prioritu pani van der Leyen ktorá tvrdí, že pred žúno, júnom 2020, aby sme mali prvú rozpravu k otázke špincet kandidátov a nadnárodných zoznamov. To počúvam. To je jedna z priorit parlamentu v minulom mandáte. Ale otázka, je toto priorita občanov? Pokiaľ ide o prípadné nefungovanie Európy, toto chcú počuť e, odbory, pokiaľ ide o fungovanie Európy. Chcú toto počuť podniky, pokiaľ ide o priority Európy? Objektívne povedané netuším, ale ja si želám, aby sme pracovali na tom, čo my považujeme za dôležité. Áno, mali by sme o tom diskutovať v rámci konferencií, ale tiež by sme mali počúvať iné návrhy k iným témam a možno tieto témy nám umožňa reformovať. Možno, že otázka blokovania jednomyselnosti je otázkou, ktorá osloví občanov. Viem, že e, e, oslovuje určitý počet odborárov, predstaviteľov podnikov, pokiaľ ide o sociálne či fiskálne vývojové tendencie. Toto treba počúvať. Zdieľam, Dominik, tvoje e, pocity. Neboli by sme sa zdať toho, kto sme. Garant demokracie reprezentatívnej volia nás občania. Buďme na to hrdí. To však neznamená, že by sme sa mali uzavrieť v bubline Trvám na tomto bode, aj keď som hovoril zdlhavo, je tu určité nechápanie toho, o čom je táto eh, konferencia. Ona nemá príjmať zákony, má naopak umožniť, aby zákony boli možno v budúcnosti lepšie, pretože sme v, eh, v okamihu krízy. To tu povedal eh, kolega Scholz i všetci ostatní Treba si predstavovať budúcnosť. Na to je táto konferencia a pokiaľ ide o národné parlamenty, počul som tu podnet, že treba zapojiť národné štáty, národné parlamenty, ale v jednej chvíli, keď počujem vrátane ľudí, ktorí predstavujú pro, e, ľavicové a progresistické názory vo Francúzsku, zobrať veľké e, právomeci Európskemu parlamentu a dať ich štátom z, je z časti, tak by som povedal, že mali by sme my bať pozorní na to, aby sme bránili skutočnosť, že my sme predstaviteľmi občanov rovnako ako národné parlamenty. Pri, prizvať národné parlamenty áno, ale aby rozhodovali o tom, čo má byť budúcnosťou Európy, odpoveď je jasné nie, na to máme predstaviteľov štátov v rade. A, po, a ešte na záver zdieľam slova, pokiaľ ide o uznesenie a skutočnosť, že by sme mali e, sa zúčastniť dvojnásobne. Myslím si, viem, že pán predseda to zdieľate, podporujem na 100%, čo ste povedali. A chcem pripomenúť tým, ktorí nie sú členmi v AFKO a neuvedomujú si to, mali by sme konať rýchlo, pretože je to Európsky parlament, ktorý by mal byť iniciátorom predtým, než príde komisia a predloží to. Komisia nám vždy vysvetľuje, čo si my máme mysleť a čo máme robiť. Treba dosiahnuť, aby sme konečne my boli iniciátorom, aby sme povedali, ako my vidíme veci a čo chceme. Mali by sme prijať túto iniciatívu pred koncom roka predtým, než komisia pani van der Leyen prejde do akcie. A druhá vec, vraciam sa k tomu druhýkrát, opakujem to. Myslím si, že demokratická legitimita nášho parlamentu e, sa opiera o rešpektovanie pravidiel a to znamená, akákoľvek je hodnota ľudí, ktorí sú v pracovných skupinách, nemám s tými ľuďmi problém, ale i legitimita a rešpektovanie pravidel je v tom, že budeme tento výbor komisie e, rešpektovať a že bude sa rešpektovať, že AFKO má na starosti ústavné otázky a že parlament a plénum e, je zodpovedný za všeobecnú orientáciu parlamentu. Mám výbor, komisiu, plénum práve takto môžeme prekročiť naše rozdielové, názorové rozdiely. Ďakujem. Pán Simončevič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Myslím si, že všetky tieto komplexné štruktúry a organizácie, ktoré majú pomerne široké kompetencie, eh, by sa mali vyvíjať, alebo aj sa reálne vyvíjajú. Ak sa ale vyvíjajú, tak v takom prípade sa musia adaptovať a prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Ak sa nedokážu prispôsobiť týmto podmienkam, tak stratia svoju dôležitosť. Spojené národy, ktoré už čoskoro oslavia 75. výročie, sa nedokážu reformovať. A to súvisí to s ich eh, najdôležitejšou úlohou a síce zabezpečenie globálneho mieru. A tak stratili svoju dôležitosť. Venujú sa iným témam, ale nedokážu zabezpečiť medzinárodný mier. Rada Európy, ktorá je tak blízko pri nás v Štrasburgu, nedokázala eh, prejsť reformou počas eh, ostatných desaťročí, stráca dôležitosť a Európa sa už dnes, dnes už Európa vyzerá inak ako pred 25 rokmi, keď Rada Európy bola taká dôležitá. Takže je pomerne zrejme, že v tomto meniacom sa svete Európska únia tiež musí vnímať tieto e, veci a musí sa im prispôsobiť. E, počas jedného z predchádzajúcich stretnutí som hovorila o tom, že podobne ako mnohí iní rečníci dnes som sa nazdával, že diskusia by mala byť čo najširšia. Mala by e, zahrňať aj našich občanov a samotný fakt, že Európska únia je stále zaujímavejšia pre ľudí, je niečo, čo sme pred pol rokom videli vo voľbách dokázané. Vidíme tu stále viac protieurópskych snah, ale zároveň tu bola aj odozva zo strany tých, ktorí sú za európsku integráciu. A kto to bol? viac ako kedykoľvek predtým sme videli väčšiu účasť vo voľbách a ľudí, ktorí sa odhodli hlasovať. A takýto typ širokej diskusie by mal mať dva hlavné ciele. V prvom rade by to malo byť eh, istým zdrojom signálov pre eh, členov alebo teda účastníkov tejto konferencie. A teraz nechcem hovoriť o tom, že akých účastníkov by sme tam mali mať. V prvom rade by sme si mali vypočuť, čo by Európania chceli mať, tak aby mohli zlepšiť Európsku úniu. Prvá veta v americkej ústave eh, práve hovorí, že s, cieľ, s cieľom budovať stále lepšiu úniu. Takže odpoveď na túto otázku by sme si mali povedať. Ako by naša únia mala byť stále lepšia, dokonalejšia. To je dôležité. Takže práve za týmto účelom by sme si mali vypočuť aj názory našich občanov. Na druhej strane, takáto široká diskusia by mohla byť užitočná pre občanov, tak aby si mohli uvedomiť, čo sú tie hlavné problémy, pred ktorými sa nachádzame, pretože momentálne žijeme v situácii, ktorá je možno trošku paradoxná, kde Máme vo svete rôzne revolúcie, ekonomické revolúcie, technologické revolúcie a zároveň ten svet za 10 rokov bude celkom iným svetom ako svet, ktorý máme dnes a ľudia o tom nevedia, pretože mass media hovoria o niečom celkom odlišnom. Takže takáto široká diskusia v Európe by mala byť mimoriadne užitočná. Či už budú národné parlamenty zapojené. So všetkou úctou sa nazdávam, že ak výsledok takéto konferencie má byť, e, má viesť k zmenám zmluv, no tak v takom prípade národné parlamenty budú mať e, úlohu, ktorú zohrajú neskôr. Ale myslím si, že v tejto fáze je zdravý rozum, aby sme si vypočuli samozrejme aj názor e, národných parlamentov, no národných parlamentov hovorím, ale nemali by eh, zohrávať eh, úlohu spolurozhodujúcich orgánov počas diskusie. No a na záver úloha Európskeho parlamentu, podľa môjho názoru, by to mala byť úloha skôr iniciátora a lídra. A so všetkou úctou k Európskej komisii toto nie je úloha pre Európsku komisiu. Európska komisia má iné úlohy, ktoré má zastávať. Takže je dobré, že nová predsedníčka komisie podporuje myšlienku konferencie, ale to nie je úloha konferencie, eh, komisie konferenciu organizovať. Samozrejme, ak hovoríme o zmenách zmluv, no tak v poriadku. V takom prípade ale rada môže prevziať túto iniciatívu, ale my máme veľmi odlišný špeciálny politický mandát, ktorý nám bol zverený našimi voličmi, aby sme boli aktívni, aby sme ich zastupovali. A súhlasím s Giferovštatom v tom, že politické riešenie parlamentu, ktoré súvisí s touto témou, by malo byť schválené pomerne rýchlo, ale nemusí hovoriť o samotnej metodike rozhodovania a to nejakým detálnym spôsobom a síce ako konferencia bude fungovať a tak ďalej. To môže byť pripravené neskôr. V každom prípade, ak máme mať širokú celoeurópsku diskusiu, um, tak by európsky občania o tomto mali vedieť čo najskôr. Ľudia by to mali vedieť ešte predtým. Mali by sme to pripraviť aj tým, že budeme zvyšovať povedomie, čo budeme, o čom budeme diskutovať a do akej šírky. A samozrejme, ehm, ten návrh, ktorý dala Danuta Hübner, a síce takýto trvalý mechanizmus dialógu e, medzi európskymi inštitúciami a občanmi, to je niečo, čo by naozaj stálo za zváženie. Ale samozrejme, Vždy by to malo byť s istým záverom počas každého mandátu. Začneme ale najprv konferenciou. Myslím si, že na najbližšie dva roky to bude dobrý program. Dobre, ďakujem pekne. Verder, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne, pretože čas sa uteká, mám len tri body. Poprvé je naozaj veľmi správne, že sa rozhodujeme o tom hlavnom smerovaní, o tom, ako sa chceme pozerať na budúcnosť Európy a takisto, že tu máme pred sebou rôzne výzvy odlišné od toho, čo bolo, keď sa Európa obnovovala po Európe, potravinová bezpečnosť, neskôr jednotný trh, stále nedokončený, ale už sme sa posunuli ďaleko. Potom tu máme mnohé ďalšie výzvy, naraz nacionalizmu, snaha rozbiť Európu, klimatické zmeny, strata biodiverzity, to sú opäť veci, ktoré sú pre nás veľkou hrozbou, ale naozaj musíme byť veľmi opatrní, aby sme neprejudikovali záver našich rokovaní na konferencii nemali by sme vopred rozhodnúť, eh, čo chceme presne dosiahnuť, pretože tým by sme sa už pripravili vopred na neúspech. To kolega eh, nápravo hovoril, prečo o tomto hovoríme, prečo to hovoríme hneď potom, ako sme dokončili diskusiu o Brexite. Ale to, čo nám dal Brexit, je lekcia, z ktorej sa musíme poučiť tak ako sa vlastne Európa pribudovala občanov, ako dala európskym národom európske občianstvo, tak zároveň pýtala článok 50, ktorý vlastne úplne ignoroval občanov a vlastne opäť sme dali rozhodovanie do rúk vládam. Túto požiadavku nekonzultovať občanov, mali sme tu vlastne um, potratové, poškodené, chybné referendum, ktoré nemalo, ne, neboli žiadne inštrukcie, ako členské štáty majú konzultovať tento proces s členskými štátmi. A to sú práve tie lekcie, ktoré sa z tohto musíme poučiť. No a po tretie, nemôžem veriť tomu, že tu máme len jednu ženu, ktorá je v pracovnej skupine. E, toto jednoducho nie je možné a nemôžete hovoriť, že sa budete pozerať na budúcnosť Európy a budete konzultovať zo široka a budete sa a pozrite sa na, pozerať sa na to, ako Európa funguje, keď nemáte rodovo vyvážený panel. Pretože to vyzerá pre občanov, je to pre občanov určené a je to tak nesprávne, že tam ženy nie sú zastúpené. Je tu teda viac žien v Európe než mužov. Takže ako je to možné, že opäť e, sa dostávame do situácie, kde budeme vyzerať hlúpo pred našimi občanmi. Hovoríme o ústavnej reforme, inštitucionálnej reforme a pritom stále sme zaseknutí ešte v tých starých metodách, to nemôžeme robiť. Takže prosím, keď budeme vytvárať plný panel, zabezpečme, aby sme tam mali dostatočne vyvážený panel, dostatočne vyvážené zastúpenie. V opačnom prípade v očiach občanov zlyháme. Troxány. Troxány, nech sa páči. bohužiaľ vystúpenie bez mikrofónu. Lepšie. Si pamätám, že sa prijali rozhodnutia medzivládnej konferencie a deklarácia k budúcnosti Európy v NIS. To znamená, že sa opakuje história. Keď som tu v roku 2000 bol veľvyslancom, pán e, e, Verhostad bol iniciátorom toho, že ho, treba hovoriť o budúcnosti e, Európy. Bolo to v NIS, potom v Lákene. Sme hovorili o rôznych témach, čo je potrebné atalizovať. Giscard d'Estaing viedol toto zhromaždenie. A na, na záver rok 2003-2004 bol neúspech. Veľká ambícia, veľa vecí, potom referendum v, vo Francúzsku a v Holandsku a začal sa rozkol smerom k západu a k východu, východu. A to znamená, že treba byť v živote realistický. Čo chceme dosiahnuť? Podľa mňa je tre- dôležité, mám, chcem upútať na pozornosť na to, že, že treba sa zacieliť. Keď dáte do programu veľa vecí, je tam istý neúspech. Treba si vybrať či si chceme vybrať hovoriť o inštitucionálnych otázkach, e, národné zoznamy volebné, alebo iné veci, kde obča, obča, občania majú veľký záujem, keď hovoríme o európskej suverenite. Čo to znamená pre Európu? Aké sú komponenty európskej suverenity? Čo to, je to európska obrana? Čo je to migrácia? Čo je konkurencieschopnosť? Voči Číne je, veľa, je to veľa vecí, ale začneme rokovať o, o špincen kandidátov a li, nadnárne zoznamy. Okamžite tu bude rozpráva medzi štátmi vo 28 a ja mám strach, že pôjdeme mnohými smermi. Namiesto, aby sme hovorili o dôležitých veciach, bude rozpráva medzi členskými krajinami a bude tu oveľa väčší rozkol. A z tohoto dôvodu som, by som bol veľmi opatrní, keď sa budeme snažiť určiť najdôležitejšiu os. Netvrdím, že je nemožné hovoriť o inštitucionálnych otázkach, ale treba byť realista. Poznám krajiny a vidím tu, že sú tu krajiny, ktoré sú proti nadnárodným zoznamom. Prečo by sme tlačili túto otázku okamžite? Tu treba byť veľmi opatrný. A pokiaľ ide o pohľad e, zvonka, je dobré hovoriť o tom, čo my si myslíme, ale nás si všímajú zvonka. Čo si myslia iní? Sú na to e, e, e špecialisti, ktorí nám môžu pomôcť v tej rozprave. To znamená, že hozaj hovoríme s národnými parlamentami. Keď niekto bude zabudnutý, je to katastrofické, takže evaluácia, kde sa nachádzame, je veľmi dôležité. inštitúcii evaluácia ak tak neurobíme, tak budeme e, ilustrovať veľké sny a inak tu, a na záver tu bude veľký neúspech. So, I think we should... Myslím si, že by sme mali nad tým rozmýšľať najmä e, z pohľadu toho, čo bude úspech. A úspech bude, ak bude mať silné uznesenia, ktoré prídu sa to konferencie, ktoré budú um, posilnené silným alebo zmysluplným zastúpením. A to je to, čo by sme mali naozaj snažiť dosiahnuť. Takže malo by tam byť prvok toho, aby sme e, zakopili, zapojili aj národné parlamenty, tak aby tento proces bol zmysluplný, ale zároveň treba zabezpečiť aj to, aby technická skupina bola skutočne technickou skupinou, tak aby sa vytvorili proces, ktorý umožní takúto zmysluplnú participáciu. A myslím si, že prvý prvok, ktorý musím pochopiť, je to, že na jednej strane tu je orgán, ktorý môžeme nazvať nejaká konferencia, alebo akokoľvek inak to chceme nazvať, a to bude mať svoje plénum. A to by mal byť ten hlavný rozhodujúci orgán. A potom by tu mal byť proces diskusie toho, čo bude prebiehať, čo by malo nadpájať na tento orgán istým spôsobom. A to je rozhodnutie, ktoré musí byť jednoznačné. A a potom tu budú nejaké lokálne, regionálne konferencie, ktoré by mali zabezpečiť istú mieru participácie, možno digitálnej v podobe, ktoré sa na to budú nadpájať. To je jedna z tých eh, vecí, ktoré sa častokrát splietajú. Takže hovoríme o participácii a o samotnom formáte. A to by sme si mali uvedomiť, čo sú rôzne veci. Eh, keď hovoríme o štruktúre, to je niečo podobné, ako hovorila pani Bišov, je to niečo, čo budeme robiť novým spôsobom. Tento orgán pre nás musí byť eh, nadizajnovaný z dola nahor, ako sme počuli aj prednedávnom, takým spôsobom, aby sme zabezpečili to, že ten orgán, to bude, či už to bude plénum, a a to budú musieť byť tie odlišné návrhy, ktoré v tomto smere budeme mať a budú tvoriť e, ďalšie e, piliere a naozaj je dôležité pochopiť to, že tento to plénum by malo zabezpečiť to, že to bude ten najsilnejší rozhodujúci orgán tejto konferencie. A potom následne tento, toto plénum môže hlasovať o, o, o nejaké správne rade, o facilitátoroch a o ďalších a tí potom môžu následne uľahčovať tento proces. Ale nemalo by to byť naopak, kde existuje nejaká správna rada a potom je to nejaká veľmi malá správna rada, robíme veci po starom, za zatvorenými dverami si urobíme nejaké detaily, ale práve naopak by to malo byť tak, že to plénum je tým hlavným orgánom, kde sa umožňuje a uľahčuje tento celý rozhodujúci proces. Mali by sme tam vlastne dať čo najzmysluplnejšiu participáciu, povoliť tam čo najúčinnejšiu participáciu a to znamená aj to, že nemôžeme diktovať témy, ktoré by tam mali byť vopredané a mali by sme plénu povedať, nemôžeme plénu povedať, o čom majú diskutovať, ako o tom budeme diskutovať e, zmysluplne, tak tá práca musí byť zameraná na technické aspekty toho, o čom táto konferencia má robiť a to musí zabezpečiť zmysluplnú participáciu, ale nemalo by absolútne prejudikovať to, o čom ľudia majú hovoriť, pretože v opačnom prípade um, vlastne upierate diskutujúcim právne diskusiu. Takže aby sme to účinne sumarizovali, ak chceme skutočnú zmenu, tak by sme mali aj v tejto konferencii pozrieť sa na to, čo znamená zmysluplná účasť a potom podľa toho môže následne prebehnúť diskusia, v ktorej ľudia budú môcť povedať, že Áno, po e, kríze Brexitu, po tej kríze, ktorú sme videli e, všade v európskom kontinente, ktorá determinovala všetky tie zmeny, ktoré sme videli, sme sa dokázali vrátiť a dokázali sme si povedať, že budeme mať e, otvorenú diskusiu, ktorá zahrňa veľa ľudí, veľa rôznych aktérov, veľa partnerov, bez toho, aby sme prejudikovali závery. Teraz pán Ranžel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som iba rád počerkol to, čo práve teraz hovoril náš kolega, a síce pani Katrin Beder to povedala a trochu som znepokojený, lebo som tu videl niektoré non-papery, ktoré tu cirkulovali a tam už boli niektoré závery e, konferencie ešte pred konferenciou, najmä k týmto dvom témam, a to je téma špicen kandidátov a nadnárodné zoznamy. Tam už bolo rozhodnuté, že toto už je hotová vec a tak to proste je. A prosím, chcem povedať, že ak naozaj chceme robiť konferenciu o budúcnosti Európy, kde všetci aktéri, všetci inštitucionálni partnery s národnými parlamentami majú byť zapojení a zároveň osobitne tam majú byť zastúpení občania, občianská spoločnosť, ktorí tam majú mať e, skutočnú, zmysluplnú, účinnú participáciu, no tak potom samozrejme nemôžeme mať e, výsledky vopred. Ani termíny nemôžeme mať vopred, aby sme povedali, že v júne 2020 musíme mať nejaký návrh. To je naozaj veľmi čudné. Plne súhlasím s tou myšlienkou, že by sme mali mať že by sme nemali možno vytičovať celú agendu vopred, ale pravdepodobne budeme musieť navrhnúť nejaké témy a tieto témy by tam určite malo byť, téma by tam mala byť. A potom som samozrejme otvorený voči tomu, aby sme diskutovali e, v duchu tabula rasa, e, čiže budeme otvorení voči akýmkoľvek návrhom a riešeniam, ak budú vyvážené. Ale tá téma, ktoré hovoríme, je, že mali by sme tu mať klauzulu, ktorá by mohla dať konferencii kapacitu toho, aby E, si mohla doplniť aj nové veci na svoj program rokovania. Takýmto spôsobom by sme mali vlastne takisto aj samotnej konferencii, ale najmä občanom a národným parlamentom dať možnosť, aby mohli oni priniesť niektoré nové body, ktoré sa tam objavia. A potom musím povedať, že plne súhlasím s e, tým, že AFKO by má byť kompetentný orgán. To nie je otázka e, ktorá už je vopred predikovaná, ale to je niečo, čo, je možno nie je úplne Eh, rešpektujem vyjadrenie Pascal Durand, pretože to je téma, ktorá eh, zahrňa celý parlament. Ak budeme diskutovať o niektorých prioritách Európskej únie, napríklad o bezpečnostnú úniu alebo environmentálnu politiku, eh, to sa týka celého parlamentu, nielen výboru AVKO. A pretože predstavte si napríklad, že by sme chceli definovať eh, spoločnú politiku pre demografiu, pretože to je spoločný problém všetkých európskych krajín a všet celé Európskej únie. Je to nová spoločná politika, nie je to skutočne nejaká inštitucionálna otázka ako taká, takže to, čo môžem povedať, je, že potrebujeme istú rovnováhu medzi našimi intervenciami a medzi akýmsi všeobecnejším prístupom, ktorý by sme tu mali. A ešte posledné poznámka, ktoré by som povedala, tá súvisí s tým, že tiež musíme byť veľmi, veľmi opatrní, čo sa týka témy občanov a občianskej spoločnosti a ich zastúpenia. Pretože to je veľmi zložité eh, predvídať, akým spôsobom to chceme zmysluplne spraviť. Jedna vec je participácia, to sa možno ľahšie uľahčuje cez rôzne digitálne nástroje a takisto aj cez rôzne zhromaždenia, ale mať zástupcov občanov alebo ako zabezpečiť. Nehovorím, že to nemáme robiť, máme to urobiť, ale nebude to ľahké. Bude to ťažká úloha to zabezpečiť. A potom ešte celkom záverečná poznámka, ktorá sa týka toho, čo hovorila Catherine, eh, rodovo vyvážená rodovo vyvážený panel, čo sa týka pracovnej skupiny, nemyslím si, že to má nejaký zmysel sa tam venovať tomuto, lebo je to skôr technická záležitosť. A pozrite, a keď sa pozrieme na pracovnú skupinu, dám vám taký príklad rovnakej logiky. Four. German maps. Máme tam štyroch Nemcov. Sú tam väčšina. Prečo? Nemáme tam nejakú rovnováhu medzi členskými štátmi. Je tak dôležité potom, aby tam bola aj rodová rovnováha? No, podľa mňa to nie je nejaká, podľa mňa to nie je problém v tomto prípade. E, keby sme to nazvali správna rada konferencie, alebo tak tam by to už bol problém. Keď hovoríme o samotnom zastúpení občanov, tak tam už musí byť princíp e, rodovej rovnováhy, ale na úrovni pracovnej skupiny by som to nerozoberal. Pretože to naozaj nie je niečo, čo je cieľené, je to skôr tak náhodou. A chcem len povedať, že tento príklad e, nemeckej väčšiny nie je niečo, čo kritizujem. Len no, hovorím, že takto proste je a to neznamená žiadnu škodu. Tým nehovorím, že to je na škodu, je to proste normálne, tak to proste je. Mimochodom, vaša skupina tam tiež mohla na, navrhnúť ženu a navrhnúť na Ferovštata. Nič nové. Takže buďme rozumní v tomto prípade. To je len dočasná technická pracovná skupina. Buďme rozumní. Je to len taká poznámka na okraj. The conclusions via Portugal, Silva Pereira. Ešte v záveri za Portugalsko, Silva Pereira. Um, v prvom rade chcem pripomenúť účel tejto diskusie a to je príprava uznesenia. Návrh výboru AFKO pre plénum, aby sme schválili, dúfajme, ešte pred koncom tohto roka. Ja si myslím, že rozhodnutie konferencie predsedov je dobrý postup. Takto sa zapoja totiž všetky výbory a máme viacej výborov, ktoré by mali byť zapojené do diskusie e, o konferencii o budúcnosti Európy, ktorí by chceli prispieť do programu rokovania a ja som veľmi rád, keď vidím, že predseda parlamentu je v čele tejto pracovnej skupiny. Po druhé si myslím, že to uznesenie, ktoré príjmeme, tak jeho prvým poslaním je brániť úlohu Európskeho parlamentu v konferencii o budúcnosti Európy. To by sme nemali brať ako samozrejmosť, lebo budúce iné inštitúcie majú vlastný názor na to, ako má byť konferencia organizovaná. Takže tá prvá vec, prečo to uznesenie je dôležité, okrem tejto veci je, že plénum Európskeho parlamentu týmto bude obhajovať vedúcu úlohu Európskeho parlamentu pri organizovaní konferencie o budúcnosti Európy. Po druhé, toto uznesenie by sme mali použiť na to, aby sme dali e, názor na metodiku konferencie. Mali by sme byť silní pri obhajovaní mechanizmu účasti občianskej spoločnosti, bez toho, aby sme ich e, sme vytvárali zmetok s tými inštitúciami, ktoré máme, jednoducho, aby vedeli, videli, že oni budú prichádzať s riešeniami na e, európskej úrovni. Takže jedna vec je účasť a druhá vec je tu na nejaký zmetok, že tu vznikne nejaký nový útvar, kde sa všetko zmieša a ich legitimnosť by bola spochybnená. Účasť áno, ale na konci procesu máme naše vlastné inštitúcie, ktoré budú príjmať rozhodnutia na základe tohto vstupu občanov a občianských organizácií. Potom uznesenie môžeme použiť aj na to, aby sme povedali niečo k programu, k agende, ale to je skôr o tej našej vízii o budúcnosti Európy, našej vízii samotnej konferencie. A my nehovoríme o tom, že aké návrhy by tam mali byť a už vôbec nemôžeme nejako dopredu povedať, aký bude výsledok. My nevieme, či dojde alebo nedojde k revízii zmluv. To predsa záleží na tom rozhodnutí samotnej konferencie. Takže ja by som povedal, že ak chceme mať demokratickejšiu Európu, tak by sme to mali povedať, že to je naša vízia, to bude jedna z tém diskusie a potom budeme mať konkrétne návrhy, ale nie je na nás, aby sme teraz už povedali, aké návrhy sa majú preberať. Chceme demokratickejšiu Európu, efektívnejšiu Európu, menej by- byrokracie. Chceme spravodlivú Európu, prosperujúcejšiu Európu. Chceme udržateľnejšiu Európu. To sú tie témy, ktoré by sme mali ukázať občanom, že to sú tie témy, ktoré by mala konferencia v zásade riešiť. To má byť účelom uznesenia a potom je na politických skupinách, aby prebrali podrobné návrhy, aby sme tento cieľ dosiahli. Veľa nápadov pre našu účasť pri nasledujúcom rokovaní aj pre, e, nášho výboru. Je jasné, že my sme za text, ktorý pripraví AFKO, schváli plénum ešte do konca tohto roka. Nie je to ľahké, lebo ak chceme dosiahnuť tento cieľ, tak musíme hovoriť so všetkými rôznymi e, vedúcimi politických skupín. Jednoducho potrebujeme brániť naše záujmy a je to dôležité samozrejme. Všetci chápu význam tohto výboru a potrebu silnej účasti Európskeho parlamentu konferencia bude Európsky parlament a na to musíme spolupracovať. Ďakujem vám za túto debatu. Čo sa týka ústneho schvalovania, prebehne 3. E, decembra. Ak nemáme žiadne ďalšie námietky, tak môžeme tento proces ústneho schvalovania považovať za schválený. Ďakujem všetkým pekne, vidíme sa. Bye bye.